Hi, good afternoon, everybody. Um, we'll recommence the, the meeting. I, I was waiting a few... Takže chcela som počkať pár minút a dúfala som, že niekoľko viac tieňových spravodajcov príde pred tým, ako začne hovoriť spravodajca. Ale teraz by sme prešli na bod 16 nášho programu Ide o správu, ktorá je správou z vlastnej iniciatívy Elizy Ferreira cezhraničné krízové riadenie v bankovom sektore. Takže teraz by sme mali zvážiť vlastne pozmenujúce návrhy. Dávam slovo Elise. Eli. thank you very much, Sharon. Um... Veľmi pekne ďakujem, Sharon. Táto správa bola predmetom 247 pozmenujúcich návrhov a ďalších 12 zo strany výboru Júri. A keď prišlo ku všeobecnému hodnoteniu týchto príspevkov, dá sa povedať, že vo všeobecnosti sú tieto pozmenujúce návrhy veľmi konštruktívne a naozaj prinášajú pridanú hodnotu k tomu textu, ktorý som predložila. Takže to je moja všeobecná poznámka. A teraz by som chcela prejsť do detajlov. Chcela by som predovšetkým počiarknúť filozofiu, o ktorú sa opiera náš eh, návrh a táto filozofia je taká, že Európsky parlament e, v súčasnom kontexte bude musieť vyslať veľmi jasné posolstvo, veľmi tvrdé posolstvo na to, aby sa posilnila európska dimenzia a na to, a aby v dôsledku krízy a všetkého toho, čo sa udialo na finančných trhoch, aby sme e, zabránili tomu, že nakoniec zabijeme tento vnútorný trh a že vlastne úplne vymažeme všetok ten pokrok, ktorý sme doteraz do, dosiahli. Takže by sme vlastne prišli o všetky výhody takéhoto vnútorného trhu. Takže to je vlastne jednou z tých uh, základných zásad a ďalšou je to, že musíme byť veľmi opatrní v nadväznosti na bezpečenstvo, ktoré sa s tým spája a riadenie tejto krízy pretože jednoducho nemôžeme len, tak povediať, vykúpiť e, tieto inštitúcie, ale potrebujeme mať naozaj aj istý systém zaistenia, zabezpečenia, pokiaľ ide o nezaistené aktíva, takže musíme mať jasnú predstavu o tom, čo vlastne stojí za tým fondom, ktorý navrhujeme a cieľom je v podstate zabrániť zavretiu alebo, alebo tra- nutnej transformácii. Chceli by sme v podstate zabraniť tomu, aby sa problém jednej banky stal problémom celého bankového systému. Takže čo robíme? Vytvárame fond, ktorý by mal posilniť európsku dimenziu a progresívne by mal zabezpečiť istú konvergentnosť všetkej legislatívy. Pritom samozrejme chápeme, že nebudeme schopní zaplaviť e, bankové orgány, ktoré sme vytvorili obrovským množstvom rozličných problémov. Čiže budeme musieť začať s bankami a s inštitúciami, kde je väčšie systémové riziko predtým, ako začneme riešiť ostatné veci. Tieto banky musíme koordinovať a musíme im venovať špeciálnu pozornosť. Toto sú niektoré zo základných zásad, ktoré v podstate predkladáme a toto sú zásady, ktoré do veľkej miery boli predkladané v nadväznosti na správu o Európskom bankovom orgáne, ktorú napísal náš kolega Garcia Magalio. A tým sa dostávam k druhému bodu. V tomto časovom bode sme naozaj v základne dôležitom období, pretože toto posolstvo Európskeho parlamentu musí byť silným a ambiciozným posolstvom, pretože vždy budeme od teraz vlastne v istom procese rokovaní. A v tomto procese rokovaní nemôžeme samozrejme dosiahnuť všetko to, čo chceme, ale to posolstvo v tomto bode zo strany parlamentu musí byť také, že máme jasné ambície, jasné ciele a toto by malo posilniť európsku dimenziu a mali by sme v podstate e, zabraniť tomu, že by sme sa zakopali za isté veľmi tvrdé pozície, čo robí v súčasnosti komisia. A práve z toho dôvodu e, sme dostali veľmi veľa pozmenujúcich e, návrhov. Ja si naozaj myslím, že by to nebolo rozumné, pretože ak berieme do úvahy medziparlamentnú dohodu, ku ktorej sme dospeli v nadväznosti na správu Garcia Magalio, pretože e, tam sme už dosiahli dohodu e, a je možné, že náš parlament bude mať veľmi koherentné stanovisko a myslím si, že táto správa by mala ísť tým istým smerom. Muselo by to byť, malo by to byť prepojené, pretože znamená, že keď rokujeme o jednej veci, nemôžeme v podstate zaujať iné stanovisko eh, v nadväznosti na inú správu. A pokiaľ ide o túto správu Garcia Magalio, eh, zatiaľ pokiaľ ide o tie stretnutia, ktoré tu prebehli doteraz, sa prijalo 5 zásad. V prvom rade sme definovali, ktoré banky majú systémový charakter a používam anglickú terminológiu, aby neprišlo k nejakému nedorozumeniu ale e, raz sme tam takúto koncepciu prijali. To znamená, že tieto banky e, budú bankami, ktoré e, budeme riešiť tzv. cezhraničným systémom. Musia to byť cezhraničné banky, systémové, to znamená veľmi veľké banky, respektíve veľmi komplikované banky, respektíve banky, kde ide o veľkú, veľký pomer interkonektivity to znamená, že sú spojené aj s inými bankami, čiže sú ďaleko e, zraniteľnejšie, ďaleko e, možnejšie, že by mohli isté rizika do tohto systému vniesť. A preto musíme vlastne e, považovať za tieto banky za banky, ktoré naozaj majú hlavnú prioritu. Ďalšia vec v nadväznosti na túto správu môjho kolegu by som chcela povedať, že tomuto bankovému orgánu dáme väčšiu eh, zodpovednosť v nadvednosti na dohľad. Bude to akoby také kolegium supervízorov, ktorí budú zodpovedať za management v prípade, ak by prišlo ku kríze. A EPA by malo byť vlastne eh, vedúcou organizáciou nadväznosti na tieto systémové cezhraničné banky. Po tretie sme sa dohodli na vytvorení Európskeho stabilizačného fondu. Je to samozrejme niečo oddelené od tohto depozitného a garančného fondu. Tento fond e, zo začiatku bude financovaný systémovými bankami a bude to závisieť od hodnotenia toho rizika, ktoré vytvárajú v tomto systéme. To znamená, že ak tá banka je systémová, ale pritom tie jej operácie sú hlavne operáciami, e, ktoré za sebou prinášajú nízke riziko, tak nebude táto banka veľmi veľké príspevky platiť. Bude platiť oveľa nižšie príspevky ako banka, ktorá má vysokorizikové operácie. Potom sme vytvorili tzv. jednotku pre riešenie e, sporov alebo problémov v rámci EBA by táto e, banka mala v podstate mať patričné zručnosti a patričné akčné kroky by mala urobiť v prípade, ak by banka sa dostávala do problémovej situácie. Takže toto sú štyri línie, ktoré vlastne e, sú základom všetkých prípravných prác. A keď sme rokovali o Európskom bankovom orgáne, v tom a pracovali sme týmto smerom spolu e, s tieňovými spravodajcami z rozličných politických skupín. Na týchto prípravných zásadnutiach v nadväznosti na zasadnutie tohto výboru a dohodli sme sa, že v podstate tam existuje istá konvergencia, že ten parlament by mal mať ďaleko tvrdšiu ruku a možnosť zasahovať, pretože veľmi veľa tých pozmenujúcich návrhov, e, ktoré v podstate e, bolo predložených. To sú návrhy, ktoré v podstate nedávajú zmysel. A takisto tieto návrhy e, boli zamietnuté, zlyhali aj v prípade Garcia Magaria a jeho správy. Takže týchto 270 pozmenujúcich návrhov by malo pokrývať takéto kompromisné návrhy, na ktorých sa dohodnú jednotlivé skupiny. A k tomu, ak k tomu príde, tie ostatné pozmenujúce návrhy budú také pozmenujúce návrhy, e, pretože tam ide o rôzne typy pozmenujúcich návrhov, by som ich rozdelila do následovných skupín. Prvý typ to sú tie, ktoré vlastne sa stále uh, istým spôsobom opierajú o tzv. národnú alebo vnútroštátnu logiku. To znamená, že nezapadajú vlastne do tohto obdobia, respektíve do toho, čo sa snažíme robiť v parlamente. A potom sú tam pozmenujúce návrhy, ktoré vlastne technicky zlepšujú aj samotnú koncepciu, nielen text. A mnohé z týchto zlepšení, vylepšení sú zaujímavé návrhy Mhm. Takže chcela by som len pripomienkovať niekoľko takýchto návrhov, napríklad od pani Swinburne, kde prichádza k istému pokusu, aby sa úplne zosúladila e, pozícia Európy s medzinárodnou pozíciou. Toto je, myslím, niečo, čo by sme mohli prijať. Musíme sa samozrejme ešte na to pozrieť, ale ja si nemyslím, že by sme mohli dúfať, že medzinárodné iniciatívy sa budú v dostatočných detailoch zaoberať týmito záležitosťami a že by nám to mohlo pomôcť e, v riešení tejto situácie na európskej úrovni. Takže budeme musieť dospieť asi k nejakým kompromisným pozmenujúcim návrhom. Celkom zjavne nemôžeme čakať, až kým e, sa toto medzinárodné dojednanie, tá architektúra objasní a dohodne, pretože malo by to byť vlastne opačné, ten náš postup. Mali by sme si to spraviť, ten poriadok spraviť v Európe. A potom je tam ešte ďalšia um, vec, že sú tam mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne príliš detailne hovoria o mnohých nástrojoch. Niektoré tie pozmenujúce návrhy zachádzajú do veľkých detajlov a tým pádom sa tá správa stáva nevyváženou, pretože toto je správa, ktorá vysiela politické posolstvo a musí byť rovnako detailná v celom svojom rozsahu. To znamená, že ak sú tam prílišné detaily, tak naozaj to vlastne oslabí to posolstvo, ktoré sa snažíme tlmočiť. Takže znovu by som sa snažila predložiť skôr kompromis návrhy. A potom jedna, dana, alebo dva tie e, návrhy sú také, že naši členovia parlamentu sa snažia o to, aby sme im objasnili text. A toto sú veci samozrejme, ktoré by sme mohli zohľadniť, ako sú to také návrhy zo strany um, Gigglesa alebo Svenden. A pokiaľ ide o našich ďalších kolegov, Danutu Hubnerovu a tak ďalej. Bolo tam niekoľko takýchto podobných pozmenujúcich návrhov. Takže ak by sme si to mohli vyčistiť ten text a snažiť sa získať širší konsenzus, a teraz ešte poviem tú poslednú záverečnú vetu. V súčasnosti pracujem na um, rôznych kompromisných návrhoch snažím sa zohľadniť väčšinu týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Ešte stále máme možnosť vlastne na základe tých predbežných kompromisných návrhov vypracovať aj komplexnejšie, takže dúfame, že e, sa nám to podarí do 10 alebo 12 kompromisných návrhov e, spracovať. Niektoré nemôžeme brať do úvahy, pretože buď sa zaoberajú inou formou konvergencie, alebo príliš, do prílišných detajlov zachádzajú a neboli by sme schopní v podstate nejakú dohodu dosiahnuť a príliš by vlastne zoslabili to posolstvo, ktoré sa snažíme tlmočiť. Vieme veľmi dobre, že budú prebiehať e, rokovania aj v rámci trialógu. Pán Garcia Marga je vlastne zapojený práve do takýchto rokovaní. Eh, je tam nová iniciatíva zo strany komisie, veci sa tak povediať hýbu, ale samozrejme politicky, ak to mám vyjadriť, parlament by mal mať eh, pevné, eh, koherentné stanovisko a potom môžeme naozaj v podstate sa snažiť všetky tieto veci pospájať a nejakým spôsobom to zapracovať do jednoduchých riadkov. Takže zatiaľ mám návrhy predbežné, pokiaľ ide o kompromisy, ale budem sa to snažiť potom vypracovať detálnejšie. Pán Karas, chcete hovoriť? Drahí priatelia, teraz som tu na miesto tieňovej spravodajkyni Danuty Hübner. Najskôr chcem povedať, že mám pochybnosti o tom rozdelení, ktoré navrhuje správa, rozdeľovať medzi systémovými a nesystémovými bankami. Toto bol veľký problém od začiatku práce na správe. Myslíme si, že toto rozlišovanie medzi systémovými a nesystémovými bankami vytvorí viac problémov, než vyrieši. I keby sme e, použili kvantitatívne kritériá, aby sme rozdelili banky. V konečnom dôsledku to bude arbitrárny proces, náhodný. Všimli sme si v nedávnej kríze, že tzv. nesystémové banky nakoniec sa stali systémovými a aj tiež potrebovali pomoc. Na druhej strane, keby sme obmedzenému počtu bank dali nadpis systemické, vznikne dô, dojem, že sú strašne dôležité pre finančný systém a že čokoľvek sa stane, finančné autority ich vždy zachránia. A všetky ostatné banky budú mať potom konkurenčnú nevýhodu a potom vznikne taká situácia, že niektoré banky budú jednoducho príliš veľké, aby skrachovali. Too big to fail. Uh, a preto by sme mali aplikovať rovnaký režim na všetky cezhraničné bankové e, skupiny, či už majú pobočky alebo inú formu. To, čo sme diskutovali e, s tieňovými spravodajcami a so spravodajcom, bolo veľmi zdlhavé a myslím, že ideme správnym smerom. Danuta Hübner chce takisto zdôrazniť, že sa domnieva, že musíme viac E, premýšľať o medziskupine o transferoch. 124 je číslo pozmenujúceho návrhu, ktorý chce doplniť ešte k nástrojom minimálnej intervencie právomoc kontrolovať e, medziskupinu pre transfery aktív sídla bankových e, skupín nariadujú presuny aktív z likvidnejších e, pobočiek do hlavných sídiel bank. V prípade nesolventnosti pobočky už nemajú financie k dispozícii, aby mohli splácať svoje dlhy, aby mohli vyplácať vklady. Veritelia sú preto lepšie chránení, keď e, požičajú hlavnému sídlu, než pobočke banky a toto naozaj skresľuje hospodárskú súťaž. A nie je to dobré, dobrá situácia takisto pre e, vkladateľov. Dúfame, že tento pozmenujúci návrh vytvorí mechanizmus spravodlivého zdieľania záťaže, bude to dobrý mechanizmus nákladov, bude sa dobre e, riešiť prípadný bankrot niektorých členov skupiny, bankovej skupiny. Ďakujem. okay. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som trošku sklamaná, že celý medzinárodný aspekt sa tu nezv- nezvažuje, že nie je v texte na nejakom mieste. Niektoré pripomienky e, za G20 možno budú adoptovan- budú prijaté. Mám e, ťažkosť e, rozlišovať medzi nadnárodnými bankami. Mnohé európske banky nie sú nadnárodné v tomto zmysle, ale sú cezhraničné v tom zmysle, že sú vo viacerých regiónoch. Čiže asi sa tu pozeráme iba na chvost a nepozeráme sa na celého psa. Myslím si, že keď sa po chceme riešiť cezhraničné e, riadenie bank, tak potom tí najväčší hráči majú, e, majú podstatné rozsiahle e, operácie v Európe, ale možno nemajú hlavné sídlo v EÚ. Čiže musíme rozlišovať medzi EÚ a inými regiónmi. Musíme pokryť všetky tieto organizácie, najmä tie, ktoré majú veľké pobočky v Európe. Alebo aj musíme pokryť aj európske banky, ktoré majú e, významné pobočky napríklad v USA. Neviem, či je to tu dobre zhodnotené. Pokiaľ ide o geografické prerozdelenie tých veľkých systémových bank, myslím si, že naše banky sú vystavené iným trhom sveta. Nejde tu iba o Európu. Naše najväčšie banky, napríklad Deutsche Bank, majú väčšinu svojich zamestnancov mimo EÚ, v zahraničí, po celom svete. Čiže čo je to systémová banka? Taká, čo operuje v Európe, alebo taká, ktorá operuje v USA, v Austrálii a tak ďalej. Čiže neviem, ako by sme mohli rozdeliť uh, banky. Lehman Brothers nebola cezhraničná Európska banka v tomto kontexte, ale určite mala veľký vplyv v Európe aj mimo európskych hraníc vo svete. V globálnom svete musíme vnímať globálny aspekt tohto nástroja, ktorý chystáme. Ja neviem definovať systémovú banku ako protiklad nesystémovej banky. Northern eh, Rock v Spojenom kráľovstve eh, mnohí hovoria, že to bola systémová banka, ale nebola cezhraničná, čiže svojho času ju vláda vnímala ako systémovú banku v tom čase, keď to bolo dôležité. Čiže naozaj, aké, aké sú kritéria? No a definícia, ktorú navrhuje pani Hübner, tu by som mohla podporiť. Pokiaľ ide o presuny aktív medzi skupinami, naozaj s tým súhlasím, pretože naozaj počas krízy sa presúvalo veľa kapitálu E, smerom do hlavných sídiel bank. E, robilo sa to nielen na európskej úrovni, ale aj e, na globálnej úrovni. Myslím si, že by to malo byť ovplyvňované rovnakými kritériami. Ja sa domnievam, chápem, že medzinárodný prístup možno nie je ten správny, ale kým zhodnotíme, koľko z týchto bank sú paneurópske a nie nadnárodné, tak mali by sme sa skôr zameriavať na ten medzinárodný aspekt, viac ako na ten aspekt EÚ. Chcela by som nejaké údaje, aby som na základe nich mohla rozlíšiť tie banky. Toto je naozaj závažná vec, obrovská téma. Ďakujem spravodajcovi za prácu. Ďakujem, Ole Schmidt. You, Chair, and... Ďakujem, pani predsedajúca. Aj ja by som chcel poďakovať Elize Ferreire. Bola to úžasná práca, ktorú odviedla. Vložila do toho veľa úsilia a snažila sa o široký konsenzus. Nevieme, či uspejeme, možno zmeníme naše rozhodnutie na poslednú minútu, ale dúfam, že nie. Definovať e, systémové banky alebo cezhraničné banky je veľmi ťažké, tak ako Case Winburn hovorí, je to nezvládnutelná úloha, ale nemyslím si, že kvôli tomu by sme sa mali vzdať tejto práce. Myslím si, že by sme sa mali snažiť nájsť nejakú odpoveď na túto ťažkú otázku. Ja navrhujem, aby sme definovali cross-border banks, čiže cezhraničné alebo nadnárodné banky. Niektorí hovoria, že by do toho spadalo 700 bank. Toto ale nie je moja definícia. Ja si myslím, že by to bolo tak 40. 5 až 50 bank. Myslím si, že by bolo zlé definovať tie systémové banky z rizikového hľadiska. Systemic Risk Banks. Myslím si, že definovať slovo cross-border bank, to, čo navrhuje v súčasnosti aj spravodajkyňa, je e, dobré. Zatiaľ to ešte ale nie je koniec cesty. Tento návrh samozrejme môže byť oveľa lepší v budúcej odcom uznesení. No a potom tu máme ten fond pre finančnú stabilitu, či ako ho nazývame. Myslím si, že to je dobrá myšlienka. Viem, že niektorí z vás nemajú radi fondy, ale efektívne riadené fondy môžu byť veľmi užitočné. Návrh komisie je strednou cestou. Myslím ale, že my by sme sa mohli držať tohto návrhu. Niektoré krajiny majú fondy, ale ja si myslím, že by sme mohli vytvoriť Európsky fond. Uznesenie, ktoré potrebujete, to je ďalší komplikovaný problém. Navrhujem, aby to uznesenie bolo nezávislé, neprepojené na EBU. To by bolo užitočné. Inak by to nebolo nezávislé. No a potom Toolbox, súbor nástrojov. Mám dojem, že pani Ferreira povedala, že návrhy v pozmenujúcich návrhoch sú príliš podrobné. Ja sa domnievam, že tento súbor nástrojov má obsahovať ešte ďalšie nástroje, než tie, ktoré sa navrhujú. A preto si myslím, že by sme mohli ešte prijať dodatočné pozmenujúce návrhy k tomu toolbox, k súboru nástrojov. A tie aktíva medzi skupinami je tu viacero pozmenujúcich návrhov, ktoré hovoria presne to isté. Čiže tam by mohol vzniknúť konsenzus. Pani predsedajúca, e, myslím si, že ste odviedli veľmi dobrú prácu, aj Elisa Ferreira a to by mohol byť základ pre konsenzus. Je to zložité, táto vec. Mnohí sme ovplyvnení tým, čo sa deje v našich vlastných krajinách. Berieme si z toho polnaučenia, skúsenosti. Je to v podstate naša práca poučiť sa z tých národných skúseností. Ponaučením je aj to, že predchádzanie kríze, krízy, kríze znamená mať lepšie nástroje. O tom treba diskutovať na európskej úrovni. Ďakujem, už nevidím tieňových spravodajcov. Uh, oh, you are the shadow. We had somebody else down. Okay, that's fine. Go ahead. Všetci si uvedomujeme, aká e, dôležitá je táto správa pre veľké e, bankové inštitúcie. Musíme e, vytvoriť čo najlepšie podmienky pre hospodárstvo aj pre daňových poplatníkov, pre občanov. Chcela by som poďakovať pani Ferreire za jej prácu, ktorá je veľmi dobrým základom a obsahuje naozaj veľké výhody. Niekoľko návrhov, ktoré sme v skupine zelených urobili, sa uberajú tým istým smerom, iba trošku e, prehlbujú tú prácu. Máme dva základné princípy. Prvý, Európsky fond alebo národné koordinované fondy nesmú byť považované za záruku e, pre banky, ako záruku proti bankrotu. Tieto fondy sami nestačia. Musíme vytvoriť také záruky, ktoré by financovali aj samotné banky, aby banky nemali dojem, že môžu príjmať akékoľvek rizika a že budú a priori kryté, aby sme e, pokryli nariadenie o finančných trhoch musíme toto urobiť. A druhý princíp vyplýva z prvého iniciatívna správa e, musí využiť tieto možnosti maximálne. Musíme nútiť komisiu aj radu, aby príjmali čo najodvážnejšie opatrenia a preto aj my musíme preukázať odvahu. Najskôr je nutné, aby e, zásahy dozorných dohľadových orgánov boli definované ex ante čo najjednoduchším, čo najjasnejším spôsobom napríklad ten prach intervencií, ale takisto zdieľanie záťaže, zdieľanie nákladov. Musíme vytvoriť uh, systémový rámec tak, aby občan aby rizika občana boli redukované čo najmenej. Takéto veci nemôžeme robiť unáhlene. Tieto pravidlá musia naozaj obmedziť riziko bankrotu. Účelom tejto správy nie je vytvoriť fond, ale zabezpečiť, aby tento fond bol um, používaný čo najmenej. A toto sa zrealizuje zavedením mechanizmu, ktorý existuje už v iných inštitúciách, a to je systém partnerských hodnotení jednotlivých uh, do, inštitúcií dohľadu na európskej úrovni, ktoré ktorý by obsahoval prvky autoevaluácie, čiže samohodnotenia, sebahodnotenia, aby sa hodnotila vzájomne práca napríklad v oblasti boja proti korupcii. A dajme tomu, by to mohlo byť aj v spolupráci s Ruskom. Takéto niečo existuje napríklad v OECD a je to akceptované všetkými členskými štátmi OECD, napríklad aj Čínou. Čiže nie je to nejaký mechanizmus, ktorý by bol nový, neodskúšaný. A keby sme, keď takéto niečo môže existovať pre oblasť boja proti korupcii, môžeme to vytvoriť aj v oblasti bankovej, aby sme predchádzali bankrotom bank. Táto myšlienka partnerského hodnotenia, seba hodnotenia je dôležitá, pretože samotné E, tieto banky a bankové orgány si vytvoria podmienky a pravidlá, ktoré majú sami e, dodržiavať. Takže toto sebahodnotenie je dôležité a takisto neustály dialog medzi jednotlivými orgánmi e, minimalizuje riziko, aby vznikla taká rutina, v ktorej by jednotlivé inštitúcie zabúdali na tie pravidlá. Jeden konkrétny príklad. E, Island, kde sa zrútil bankový systém. Viete, že členské štáty príjmali e, cerské spoločnosti Islandskej banky bez akejkoľvek e, kontroly a predpokladali, že v Islande tento bankový systém bez problémov funguje a teraz zistujeme, že Anglicko to stálo 6 miliard eur, Luxembursko to stálo 8 miliard eur a boli tu aj ďalšie straty. Keby bolo existovalo partnerské hodnotenie, boli by sme skôr zistili, aké sú problémy. Keby tieto mechanizmy, ktoré navrhujeme, boli naozaj zavedené, tak potom by sme sa naozaj vyhli tým kolosálnym bankrotom, ktorých sme boli svitkami. Musíme takisto limitovať riziká, ktoré sa príjmajú. Navrhujeme dve páky. Orgány dohľadu musia zabrániť o obrovskému vyplácaniu z profitov a dividend a e, takisto veritelia a akcionári musia prevzať svoje povinnosti, nie daňový poplatník. A takisto je dôležité, aby bankové dane financovali fondy na riešenie problémov, aby to platilo na všetky banky, a aby existovali určité kritéria na e, zníženie rizika e, nízkej likvidity a na boj proti krátkodobosti. Takéto opatrenia určite splnia naše ciele a znovu udelia bankám tú ich pôvodnú úlohu, teda financovanie e, reálneho hospodárstva a obmedzia škody, ktoré urobili v Európe najväčšie banky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Viem, že veľmi netrpezlivo čakáte. Gunnar, Gunnar Hockman a potom ja. Ešte niekto iný by sa chcel prihlásiť do tejto rozpravy. Pán Fejo, ešte niekto ďalší? a potom samozrejme dám slovo spravodajkyni. Takže Astrid, uh, e, nasleduješ. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Po e, tieňovom spravodajcovi a ostatných kolegoch sa vyjadrím e, iba stručne. Chcela by som povedať pár slov k pozmenujúcim návrhom, ktoré obsahujú niektoré všeobecnejšie body a chcem ich zdôrazniť. Naposledy sme diskutovali a ja som vtedy zdôraznila, a ja som veľmi rada, že niektorí kolegovia sa tomu zasa dnes vyjadrili. Ja som zdôraznila, že riadenie transferu e, je veľmi dôležité v rámci skupiny. Nie je možné, aby existovali filiálky, pobočky a cerské e, spoločnosti, ktoré by mali konfiškované aktíva s materskou spoločnosťou v časoch krízy. Rôzne pozmenujúce návrhy chcú riešiť tento problém. Samozrejme, že ja ich podporujem plne. Je nutné, aby aktíva pobočiek a cerských spoločností boli chránené a myslím si, že väčšina v tomto výbore je za to. Pokiaľ ide o štruktúru riešenia kríz, naďalej sa domnievam, že udržanie tohto systému vnútri Európskej bankovej agentúry, ktorá onedlho vznikne, to by bolo dobré, to nespôsobí veľa problémov. Preto navrhujem, aby sme vytvorili nezávislú štruktúru, ktorá by bola oveľa efektívnejšia a ktorá by nevytvárala konflikt záujmov. Takýto fond by získaval financie aj z dane z finančných produktov, ktorú navrhuje komisia. O tom sa bude čoskoro hovoriť. Tento súbor podľa mňa, podľa môjho skromného názoru, je e, koherent, vyvážený a dúfam, že tento návrh bude mať pozitívnu odozvu. Ja som tu nepredložila žiadne priame návrhy, ale napriek tomu chcem zdôrazniť, že podporujem pozmenujúce návrhy, ktoré spochybňujú rozlišovanie medzi systémovými bankami a nesystémovými bankami. A už som vysvetlila prečo. Ako už povedal náš e, tieňový spravodajca, toto rozdelenie, rozlíšenie možno má dobrý úmysel, ale viete, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. Ja sa domnievam, že v praxi to nebude fungovať, to je isté. Mali by sme skôr hovoriť, tak ako povedali niektorí kolegovia, ako sa to navrhuje vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch, skôr o tých cezhraničných bankách, nadnárodných bankách. Ako povedal kolega, musíme sa pozerať na celého psa. Potrebujeme toho psa v celku. Takže a tie pozmenujúce návrhy o e, rozlišovaní medzi systémovými a nesystémovými bankami. K tomu m, mm, poviem toľko, že náš spravodajca, pani spravodajkyňa už asi pochopila, že väčšina členov tohto výboru je proti takémuto rozlišovaniu a myslím si, že s kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi sa dopracujeme k dobrému riešeniu. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán Pullman. Mám otázku na priateľov eh, z EVP, pretože nerozumiem v podstate ich eh, stanovisku. Každopádne nerozumiem te, tú súvislosť v nadväznosti na ostatné legislatívne akty, o ktorých rokujeme. Možno, že je to môj problém, pretože je to pravdepodobne také sofistikované, pokiaľ ide o toto stanovisko a že intelektuálne to bude musieť nejako dohnať. Takže prosím vás, eh, pomôžte mi. Ale doteraz v podstate som uvažoval následovne. Bol som e, presvedčený, že pokiaľ ide o rozpravu v rámci tohto e, výboru, že v podstate sme ako výbor sa dohodli na následovnom. Pokiaľ zapozeráme <clears throat> na tento bankový sektor, doteraz som si myslel, že sme v podstate k tomu e, jednoznačne dospeli, že teda <clears throat> ten prístup jedna veľkosť sa hodí pre všetkých, že to je nesprávne, teda, že nemôže to byť jedna rukavica pre všetkých. Že sú to rôzne systémy, ktoré uh, sú sprevádzané rôznymi rizikami. A na jednej strane samozrejme, že ide o to, že niektoré z tých, ktoré sú uh, miestnymi aktérmi a výslovne regionálnymi aktérmi, s veľkými servisnými službami, v pre, povedzme, tie stredne veľké podniky, ktoré by sme nechceli zaťažiť našimi predpismi a nechceli by sme im ešte dodatočne zaťažiť ich prácu, ale namiesto toho by sme sa chceli koncentrovať, eh, pokiaľ ide o našu európsku iniciatívu, na tie, ktoré skutočne isté riziko predstavujú. A tým pádom samozrejme aj eh, takéto rozhodnutie sa potom následne potvrdilo, pokiaľ išlo o EBA a bolo to samozrejme tou správou a pána Magalia a potvrdené, on to definoval a pani Swinburne na to odpovedala. Vy ste sa pýtali, kto by mal vlastne takéto, um, takýto rozdiel um, potvrdiť, respektíve a kto by to mal rozdeliť či na tie systémové, respektíve nesystémové, či sú to tie cezhraničné alebo nadnárodné banky a tak ďalej. Ale tu otázku je potrebné metodicky zodpovedať. V tejto správe pána Magaliu ex ante by sme nemali vlastne to robiť s nejakým hotovým zoznamom istých tých inštitúcií, ale procedurálne by sme to mali definovať prostredníctvom toho rizika, ktoré je do toho zapojené. Aspoň ja si myslím v podstate, že tá otázka bola celkom jasne postavená, ale tá odpoveď nie je jasná. Doteraz pán kolega Karas sme eh, v podstate, pokiaľ išlo o eh, samotnú e, smernicu týkajúcu sa vlastného kapitálu, tam sme museli povedať, že budeme musieť rozhodovať celkom jasne, že či v podstate je tak povedať, transparentný takýto subjekt, či v podstate je jasné, že či takýto zákazník e, takejto banky má nejaké problémy a tak ďalej. Aby sme mohli sledovať v podstate takéto vzťahy s e, zákazníkmi, s klientmi. A samozrejme tie abstraktné rizika sme chceli iným spôsobom hodnotiť ako tie transparentné, jasne definovateľné rizika. A teraz vlastne ale argumentujete tým, vážení kolegovia zo strany EPP, presne opačne. A keď sa v podstate pridajú kolegovia k Elíze Ferreira a, povedia, že v podstate Áno, v iných legislatívnych aktoch je to patričným spôsobom už riešené a že nemôžeme vlastne 40 rôznymi spôsobmi e, riešiť túto otázku, pretože teraz už vlastne odrazu nemáme na to chuť. Včera sa v podstate argumentovalo takýmto spôsobom a chceme v podstate o to, aby sa e- chceme, aby e- Európska komisia v podstate so všetkými zaobchádzala rovnako. A ja si naozaj myslím, že toto nie je e, akceptovateľné, pretože si myslím, že by sme mali predsa len rozlišovať, pretože naozaj tú krízu iným spôsobom tieto jednotlivé subjekty spôsobili. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či môžem odpovedať na túto otázku, pretože neviem presne, čoho sa tá otázka mala týkať, ale chcel by som povedať, že prečo v podstate by som bol skôr za to, aby to bola tzv. cezhraničná banka ako systémová banka. To systémové riziko v systémovej banke, to je tak povediať moderné uh, slovo, moderná terminológia, každý vie, čo to je a vy musíte zodpovedať na to, že čo to je vlastne. A potom sa to stáva komplikovanejším, pretože naše islandské banky systémové rizika. Ja si naozaj nemyslím, že skutočne to mu tak bolo a len kvôli tomu, že by vlastne konali cezhranične. Ale môže to tak byť samozrejme a môžu konať takým spôsobom, že budú naozaj vyvolávať systémové riziko. A po, pomenovať niektoré banky systémovými bankami a to je nesprávne, pretože môžete hovoriť o systémovom riziku, pretože samozrejme, že potom budete hovoriť o istých bankách ako o bankách, ktoré nikdy nemôžu padnúť. Také sú proste tie dopady toho, o čom hovoríme. A takéto banky budú vždy v podstate otvorenejšie v nadväznosti na preberanie istého rizika a tým pádom my by sme mali byť tí, ktorí im nedovolia padnúť. A ten problém v bankovom sektore aj v Európe, aj v USA je ten, že nie je nejaký náležitý systém, ako vlastne tú banku hodnotiť. A to je skutočný problém. A preto ja skôr by som dal prednosť tomu, e, tej terminológii, e, keby sme ich nazývali cezhraničné banky. A samozrejme, že sú banky, ktoré vytvárajú systémové riziky, ako obrovské problémy, ktoré sme mali v poslednej kríze v nadväznosti na banky vo všeobecnosti to nebola solventnosť, ale likvidita bank. A takisto tá situácia, že tieto banky práve v nadväznosti na uh, legislatívne požiadavky týkajúce sa uh, kapitálovej uh, primeranosti, to vlastne vytvorilo isté problémy, takže by sme mali zaváhať a nehovoriť o systémovom riziku, pokiaľ to nebudeme môcť jasnejšie definovať. Uh, pretože ja si naozaj myslím, že isté veci tu nám teraz zmeníme. A pán Schmidt hovoril o fondoch a hovoril o tom, že niektorým ľuďom nezáleží na fondoch. Ja naozaj trošku váham eh, v nadväznosti na to, že či budeme môcť eh, všetko riešiť jedným fondom, pretože za chvíľku budeme mať eh, na všetko jeden fond a budú to fondy, finančné prostriedky Európy. A ja si naozaj nemyslím, bude to únia fondu alebo fondov, pretože jediný spôsob, ako zabrániť budúcej kríze a potrebujeme aj budúcu krízu, a to musí byť stabilný hospodársky rast. A ak budeme e, vlastne opačným spôsobom k tomuto prispôsobovať, čiže sa budeme snažiť tieto fondy riešiť, respektíve miesto toho, aby sme riešili samotné e, príčiny takejto hospodárskej krízy. Ešte stále rozmýšľam nad tým, že ako to zariadiť v nadväznosti na tento fond a veľmi pekne ďakujem aj za to, že ste hovorili o morálnom nebezpečenstve, pretože čo vidím v mojom členskom štáte je to, že kvôli e, e, týmto fondom nadväznosti na e, garančné depozita, respektíve garančné depozitné fondy, dnes vidíme v podstate inštitúcie, ktoré sú veľmi rozumným spôsobom riadené a presúvajú sa do ďaleko rizikovejších bank, pretože veľmi dobre vedia, že tie banky v podstate budú istým spôsobom, že sa im pomôže v prípade, keď by e, prišlo k nejakým problémom. Ale my by sme jednoducho nemali e, povzbudzovať naše sporiteľne k tomu, aby sa stali rizikovými inštitúciami. Ale toto je naozaj záležitosť, ktorú vytvárame vtedy, keď štát stojí za rizikami bez ohľadu na to, že či sú to rizika tých, ktorí si uložia svoje úložky do bank, alebo sú to rizika zákazníkov. Musíme si byť vedomí, že táto otázka morálneho nebezpečenstva, že tá v podstate môže len pri a, zavážiť v tejto veci. A bolo to krásne počúvať vás, keď ste hovorili o tých rôznych nástrojoch e, v tej skrinke s nástrojmi. Takže navrhujete v podstate, že tam bude veľmi veľa nástrojov. Mnohé z nich budú pravdepodobne veľmi rozumné. Prečo nie? Prečo by sme nemali potenciálne viac tých nástrojov v tej skrinke, pretože nevieme presne, že čo sa vlastne stane. A páčilo sa mi ten váš návrh, že ten regulátor možno bude po- chcieť povedať, počúvajte, prečo robíte toto v tom svojom podnikateľskom modele, pretože e, robili ste predtým toto a toto a bolo to ďaleko menej rizikovejšie a z tohto sa dá, tak povediať, znovu spamätať. A ja si naozaj myslím, že tá zadlženosť by nemala byť kritická a tie pripomienky týkajúce sa schopnosti regulátora kontrolovať prevody aktív v rámci skupiny. Ja si naozaj myslím, že to je veľmi dôležité a naozaj budete musieť rozmýšľať o tom, že čo sa bude diať, povedzme, s takýmito prevodmi v prípade, ak príde na, k útoku na banku, tak povediať, v nadväznosti na Eh, možnú, možný bankrot banky a tak ďalej. Takže ja si naozaj myslím, že potom by bolo potrebné v podstate takýto fond na riešenie takýchto otázok eh, založiť, ten tzv. Resolution Fund. A niektoré banky majú také modely, že sa spoliehajú na nezávislé cerské spoločnosti, nezávislé, dobre kapitalizované e, cerské spoločnosti a veľké banky sa takto izolovali z veľké, od veľkej hospodárskej krízy práve vďaka tomuto modelu. Je to trošku komplikované. Ja samozrejme som počula všetko to, čo povedali ostatní. Ale je to teraz komplikovanejšie, pretože by sme mali pamätať na to, že niektoré z tieto veľké banky, ktoré mali takýto špecifický podnikateľský model, e, dospeli k tomu, že je to veľmi pevný model. A pokiaľ ide o tú otázku systémových bank, absolútne súhlasím s tým, čo povedalo EPP. Ak sa budeme snažiť definovať systémové banky, budeme musieť celkom určite vynechať niektoré banky, ktoré by mohli v budúcnosti spôsobovať problémy. A ja si vlastne nemyslím, že ani eh, ich definovať ako cesaraničné banky, že by to bolo postačujúce, pretože keď sa pozriete na môj členský štát, iné členské štáty, boli malé miestne banky, ktoré zlyhali. A v niektorých členských štátoch by sme sa mohli dostať do takej situácie, kde dosť veľa takýchto miestných eh, bank mohlo zlyhať v prípade, ak by neboli patrične regulované a toto samotné by sa mohlo stať potom systémovou chybou. Takže mňa vlastne trápi to, že tie systémové banky tento termín nie je dostatočne dobrý na to, aby sme vlastne pokryli týmto pojmom všetko a ani cez hraničné banky nie je dostatočne dobrý pojem. Takže potrebujeme mať naozaj v podstate patričné predpisy, ktoré platia v bankovom sektore, dobré predpisy. A to je všetko, bodka. Obrigado. Ďakujem, pani Budem veľmi stručný. Chcel by som zablahoželať spravodajkyni za o, o, k veľmi úspešnej práci. Nechcem zachádzať e, príliš do diskusie o definíciách, či to budú systémové banky alebo nadnárodné banky. Uh, Chcem iba upozorniť na následovné. Zaoberáme sa vecami, ktoré by mohli mať e, zákonodárne dopady a v takom prípade potrebujeme samozrejme uniformné pojmy. To je nevyhnutné a musíme zabezpečiť e, uniformitu aplikácií, ktorou sa dostaneme k dobrým riešeniam. Myslím si, že najlepšie naozaj je používať jednotné pojmy. A ešte jedna špecifická vec, na ktorú chcem upozorniť. V angličtine early intervention, včasný zásah. Hovorí sa o tom implicitne v správe, ale musí to byť e, povedané aj jasne slovami. Čiže e, je potrebné zverejňovať informácie o intervenciách sú banky, ktorým spôsobuje táto vec obavy. Myslia si, že nemalo by sa verejne zverejňovať e, to, že orgán dohľadu zasahuje proti niekomu, pretože by to e, malo vplyv na trh, e, mohlo by to oslabiť dôveru na trhu a tak ďalej. Takže ja chcem upozorniť spravodajkyňu na túto záležitosť tak aby to bolo jasné, aby tam neboli pochybnosti. Ďakujem. Silvi? Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem eh, vás požiadať o slovo ešte pred uzavretím zoznamu, aby som sa vrátila k viacerým veciam. Chcem sa najskôr poďakovať Elize za obrovskú prácu. Myslím si, že v tejto fáze musíme pri, eh, pripustiť, že hľadáme dobré pojmy tá, tá koherentnosť, e, samozrejme výhrady ku koherentnosti sú legito, legitímne, ale ja si myslím, že vo fáze premýšľania, reflexie hľadáme. To je prirodzené. Ja súhlasím s Vicky. Je pravdou, že dve kritéria ide o, o tie kritéria, či to bude systémové alebo nadnárodné zariadenie, inštitúcia. E, samozrejme, Myslím si, že by sme mali hovoriť o systémovom riziku. V, celom, v celej správe bol pokus skombinovať tieto dva pojmy na vnútornom trhu je toto, tá systémovosť určitým faktorom. Ako povedala Vicky, mohli by byť malé organizácie, inštitúcie, ktoré majú dôležité činnosti, čiže e, bola tu snaha skombinovať obidva prístupy a myslím si, že by sme naozaj mali sa pokúsiť pokryť všetky situácie bez nejakej ideológie, ktorú by sme a priori uplatňovali. A musí tu byť aj e, logika prerozdeľovania rizika medzi krajinami, keď sa jedná o cezhraničnú inštitúciu tie nové orgány, konkrétne orgány, napríklad výbor pre riziko, by mali byť schopné vyvíjať kritéria systémového rizika. Doteraz sme nepracovali dostatočne na kritériách, na základe ktorých by sme definovali riziká, tie bezpečnejšie a nebezpečnejšie rizika. Ak vytvoríme také orgány, ktoré plánujeme, tak si myslím, že by mali byť v kontexte tejto logiky a nemali by sme vytvoriť nejaký monopol, nemali by sme e, dopustiť, aby prevládal ten pojem systémové rizika, mali by sme pokryť všetko a myslím si, že e, vy ste platí e, všetko, čo sa hovorí v balíku o dohľade, ktorý hlasoval tento výbor. Bohužiaľ, pán Bulman prichádza až teraz a ja som sa vyjadrila najmä kvôli nemu. Je to škoda. Ďakujem. Ďakujem. Ja som teraz okrem spravodajkyne posledný rečník a mám niekoľko pripomienok. Aj ja sa chcem venovať e, to, tej systémovosti. Mám preto pozmeňujúci návrh 114, ktorý hovorí systémový a cezhraničný. Ja som sa snažila poukázať na fakt, že môže byť banka ako Lehman, e, ktorá je systémová v nejakej krajine, keď tam nesídli. Takže môžu byť takéto prípady, príklady. Možno si nemyslíme, že nejaká banka je systémová, ale je nadnárodná. Tu sa vraciam e, k spoločnému trhu. Toto je blízke môjmu srdcu. Na jednotnom trhu nemáme e, jednotný režim nesolventnosti. Máme podnikové právo, ale vo finančných službách, vo finančných inštitúciách tam to nemáme a tie, keď, sa, keď urobia nejakú chybu, tak to má devastačné účinky. Toto je mi zvlášť blízke môjmu srdcu. No a potom povaha fondu. K tomu sa chcem vyjadriť. Ja nie som nejaký milovník fondov, ako vedia všetci, ale povaha tohto fondu, ako ju ja chápem, je taká, že je to v podstate, mal by to byť malý fond, ktorý bude zasahovať, intervenovať aby mohlo dôjsť k riadnemu riešeniu a e, k udržaniu nejakých systémov, ktoré majú prežiť, napríklad platobný systém, tak aby to nenarušilo príliš spoločnosť. Nie, spoločnosť. nie je to fond e, na záchranu, nie je to bailout fond. Čiže to nevytvára nejaké morálne nebezpečenstvo, pretože toto nie je bailout fond a pôjde to maximálne do nejakého registra nezamestnanosti, pretože e, ak táto spoločnosť, ak nejaká spoločnosť dostane pomoc e, fondu, tak bude asi reformovaná, urobí sa nejaká reštrukturalizácia, e, núdzový kapitál a tak ďalej, ale to určite nie je bailout. Tento fond je aj nástroj na spravodlivý transfer aktív cez hranice. Cez hranice máme skúsenosti so smernicou Solvency 2 orgány dohľadu by mohli povedať, že samozrejme tento kapitál patrí do Poľska, ale keď oni pošlú peniaze inde, tak dozorný orgán zasiahne. My máme v Spojenom kráľovstve transatlantickú verziu takejto rady. Aspoň v rámci EÚ potrebujeme nástroj, ktorý umožní spravodlivé prerozdelenie financií e, tým, ktorým naozaj patria. O to sa snažíme. Samozrejme, toto nebudú náhodné rozhodnutia. Myslím si, že to musí byť prepojené s vôľou a musí nám byť jasné, ako chceme dosiahnuť toto riešenie. Orgány dohľadu e, dúfam budú schvalovať tieto living wills, tieto tzv. závete, na základe ktorých sa určí, čo vlastne sa má robiť. A takýto e, spôsob spravodlivého prerozdelenia to nie je zdieľanie záťaže, burden sharing. To je niečo iné. Tam chcú členské štáty sebe navzájom pomáhať, ale toto bude fond, ktorý sa bude postupom času budovať, ktorý bude k dispozícii, ktorý bude používaný e, v súlade s tými tzv. living wills Čiže to nie je burden sharing v tom bežnom slova zmysle. Nie je to bailout. Ho, myslím si, že orgány dohľadu musia riešiť e, aspekt living wills. Keď som ho tom, o tom hovorila na konferencii, ktorú sme organizovali s Elisou, v komisii. Povedala som, že je veľmi dôležité, aby orgány dohľadu a banky mali nejaké mm, skúsenosti alebo expertov na nesolventnosť, pretože len títo experti e, pochopia, či Living Will je spísaný správnym spôsobom. Preto by bolo asi lepšie, aby režim riešenia e, sporov nebol samotný, samostatný orgán, ale skôr by to mala byť jednotka v rámci bankového orgánu, nejaké oddelenie. Myslím si, že bankový orgán bude potrebovať expertov na nesolventnosť a je to nutné aj v členských štátoch, ak chcú e, dobre kontrolovať living wills. Ja som povedala, že tento fond bude malý a to vedie e, naspäť k tým návrhom pána komisára Barniera, ktorí sú určitým spôsobom rovnaké. V kontexte týchto návrhov ja som to pochopila tak, že Barnierov fond by obsahoval 50 až 70 miliard eur na celú EÚ. A Nemecko povedalo v rámci FT, že by to bola miliarda e, ročne, ktorá by sa tam musela ukladať z bankových daní. Keď sa na to pozriete v tomto kontexte, tak je, to vyzerá tak, že neberiete veľmi veľa z daní alebo poplatkov, ktoré chceme vyberať. Takže ostane aj na bonusy. Ja nevravím, že to vezmeme tie peniaze z bonusov, ale dá sa to v tomto kontexte použiť. Ďalší argument, ktorý sa používal proti Barnierovmu návrhu, eh, je, že členské štáty tieto peniaze chcú použiť na odstránenie deficitov, ale myslím si, že ak tento fond bude dobre navrhnutý, navrhnutý tak bude na strane aktív národnej bilancie, národnej súvahy. Takto je to vo Švedsku a myslím si, že oni to detailne skúmali predtým, než tento fond zriadili. Ja som sa o tom rozprávala aj s Eurostatom, o tom, ako by sa to dalo uplatňovať v našich podmienkach. Barnierov model stále je skôr zameraný skôr národne, nie európsky. V správe tejto a v správe Garcia Magajo sa hovorí skôr o tom, že by to mal byť Európsky fond. Možno by sme mohli oba systémy, oba názory skombinovať. Skombinovať najlepšie prvky oboch. musíme akceptovať, že v tejto problematickej situácii členské štáty potrebujú niečo do svojej súvahy, čiže musí tu byť nejaký národný prvok, aby mohli povedať, že je to v našej súvahe, ale mohla by to byť sieť týchto národných fondov. Takže mohli by sme skúmať, a ako by sa to dalo urobiť. Ja to naznačujem ako spôsoby, ktorými by sme mohli ísť. Toto sú pripomienky, ktoré som ja chcela predniesť. Prepačte, Elisa, že som sa s vami nemohla stretnúť osobne. Takže je mi ľúto, že musím s vami viesť dialog verejne. Bolo by to lepšie súkromne. Ja som posledná rečníčka Elisa, takže ty to môžeš ukončiť. Hmm, v prvom rade ďakujem za všetky tieto príspevky. Myslím si naozaj, že boli veľmi dôležité a umožňujú nám pochopiť, že toto nie je jednoduchá téma, pretože nikto nie si je celkom istý tým, že ako riešiť túto otázku. A toto naozaj E, zachádza za ideologické rozdiely, ktoré e, medzi nami existujú. Ide tu naozaj o to, že ako to budeme riešiť. Ja by som chcela hovoriť skôr o tých jednotlivých témach ako o jednotlivých príspevkoch. Veľmi dôležitým e, tou záležitosťou je, že čo budeme vlastne univerzálne riešiť s týmto špeciálnym režimom. A tá diskusia, ktorá tu prebehla, je presne tá istá, aká prebehla pred dvoma alebo troma týždňami, keď sme diskutovali o správe Mergáda. A myslím si, že tohto si musíme byť vedomí, pretože ak chceme v podstate univerzálne pokrývať tieto záležitosti, pokiaľ ide o cezhraničné banky, ja to samozrejme chápem a ľudia sa to snažia riešiť, ale je to fyzicky nemožné, alebo by sme potom posunuli bokom európsku dimenziu tohto riešenia, pretože je nemožné, aby EBA začala v podstate robiť dohľad e, nad všetkými cezhraničnými bankami, aj vtedy, keď to nie je potrebné a keď e, potom by to bola naozaj len byrokracia. Pretože ten konsenzus, ku ktorému sme dospeli, je presne to, k čomu sme dospeli už predtým. To znamená, že by to malo pokrývať banky a malo by to ísť do um, toho slova zmysla, že by to malo sa týkať 40-50 cezhraničných bank, ale ktorých bank? Tých bank, ktoré je potrebné identifikovať v rámci um, systému systémovej rady. Oni by mali vlastne klasifikovať, o akých rizikách hovoríme. Samozrejme, že to nie je len veľkosť. Veľkosť to je jedna možnosť. Ale prirodzene komplikovanosť produktov, nedostatok transparentnosti, to sú samozrejme prvky rizikové. A myslím si, že jedným hlavným z aspektov, ktoré musíme pochopiť a dohodnúť sa na nich, ak že je, že či ten koncenzus, ktorý sme dosiahli, e, či sa zaň postavíme alebo nie, pretože sme tí istí, nič špeciálne sa nestalo, odkedy sme odhlasovali správu e, Mergala, ale v mojich... Ja som v podstate v týchto e, kompromisných predbežných návrhoch zhrnula vlastne to, na čom sme sa dohodli e, vo výbore pre hospodárstvo, respektíve v tomto výbore pred dvoma týždňami. A, e, samozrejme, že Danuta Hubnerová a všetci tieňoví e, spravodajci boli prítomní na prípravnom zasadnutí Udo Silvia a tak ďalej. Jedným z tých aspektov bolo to, že buď budeme súhlasiť a pokračovať v tejto istej línii, alebo inak sa celá táto vec rozsype. A toto je mimoriadne dôležité, aby EPP naozaj sa pridržiavalo toho, na čom sme sa predtým dohodli. To je pravdepodobne tá najdôležitejšia záležitosť, pokiaľ ide o ostatné veci, pokiaľ ide o tú skrinku s nástrojmi. Ja som zapracovala do svojich predbežných návrhov kompromisných všetky tie prvky, ktoré som dostala, pretože väčšina z nich, a povedala by som, skoro všetky vlastne pridávajú hodnotu tomu textu, takže snažila som sa vám niektoré príklady uviesť, e, ale niektoré tie prí, e, pozmenujúce návrhy boli veľmi detailné. Ja si naozaj nemyslím, <clears throat> že by to boli tie, ktoré by sme sa snažili presadzovať. Takže naozaj e, ten, tá skrinka s nástrojmi sa tým pádom obohatila. Je to veľmi dôležitá, dôležitý príspevok. A pokiaľ ide o prevod aktív. O tom hovorila pani Luling, aj Rita Hubner, aj ja si naozaj myslím, že aj ostatní. A e, je to veľmi dôležitá otázka. Všetky tieto veci je potrebné prijať a akceptovať a ja dúfam, že ten kompromisný návrh bude pokrývať vlastne všetko to, čo sa snažia riešiť ľudia. Pán Fajo hovoril o jednej veľmi dôležitej e, veci a síce to je vlastne dôverný charakter E, pokiaľ ide o to, čo sa tu robí. Myslím si, že tam išlo o pozmenujúci návrh e, nášho kolegu. V podstate ide o kolegium e, supervízorov a nikdy by to nemala byť, nemalo byť niečo, čo bude predmetom verejnej diskusie. Ak chcete zasahovať do tejto diskusie, musíte mať isté indikátory, pokiaľ ide o zdravie danej banky a musíte skombinovať tie um, mekké, tak povediať, spúšťacie mechanizmy s tými tvrdými. A pokiaľ ide o úlohu fondov, ja myslím, že to, čo povedala pani predsednička, že to vlastne pokrýva všetko to, čo som chcela povedať. Ak naozaj pôjdeme do tých národných, vnútroštátnych fondov, aj ak by to malo predstavovať nejaký kompromis, nikdy by sme nemali v, v podstate zo zreteľa spustiť vlastne tú európsku dimenziu, pretože ten európsky prvok, úloha EBI a úloha Európskeho e, rady pre systémové riziko, to je niečo, čo by sme mali vždy, na čo by sme mali vždy myslieť a toto je moment, nemali by sme v podstate nejakým spôsobom stratiť e, e, túto tento rozbeh, v podstate, ktorým sme začali tieto veci e, riešiť a okrem ostatných vecí, pokiaľ ide o metodické záležitosti, počas budúceho týždňa zorganizujem tak povediať tú poslednú uh, rundu, to posledné kolo kompromisných návrhov a potom počas Štrásburgu by sme to pána mohli prediskutovať, aby sme vlastne dospeli k nejakému spoločnému uh, uzrozumeniu, koncenzu v nadväznosti na to, o čom budeme hlasovať 22. A potom prostredníctvom mojich spolupracovníkov začnem posielať vašim spolupracovníkom isté návrhy týchto kompromisných pozmeňujúcich návrhov, aby sme naozaj sa presvedčili o tom, že či skutočne sú v súlade s tým, čo chceli zmeniť, ale predpokladám, že hlavne EPP by sa malo pridržiavať toho, na, o čom sme sa dohodli a ja si naozaj myslím, že toto si musíme dohodnúť, pretože inak v podstate sa budeme pohybovať iným smerom. A ja si naozaj myslím, že to nie je dobré stanovisko, nie je to dobrá pozícia, v rámci ktorej by sme mali diskutovať s ostatnými inštitúciami. Takže veľmi pekne ďakujem za podmenujúce návrhy, aj za kompromisné návrhy a všetkým eh, tým, ktorí prispeli k tomuto aktívne. Mimoriadne ďakujem, veľmi pekne ďakujeme, Elisa. Tak ako si povedala, 22. júna budeme hlasovať a budeme sa snažiť v podstate, aby sa na eh, júlovej plenárke toto odhlasovalo. Mne sa to zdá dosť eh, rýchly postup, ale teraz by sme prešli k bodu 17 je to kvalita štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite. Ide o správu pána Karasa. Pani predsednička, dovolte mi, aby som sa poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom, ktorými už vo, s ktorými som mohol teda veľmi dobre spolupracovať. Um, Čas pokročil a dovolte mi, aby som vás mohol informovať o tom, že už máme taký prvotný úspech, ktorý sme dosiahli. A le toto si vyžaduje aj, aj od nás vypracovanie určitého časového harmonogramu, pretože dnes tá pracovná skupina rady s Eurostatom sa dohodli na tom všeobecnom smerovaní a budúci týždeň sa v Ekofine prerokuje predložená e, regulácia o Eurostate ako ABOT. Ja viem, že tak ako rada, tak rada, ako aj Eurostat sa s tými rozhovormi, ktoré som viedol s radou a s Eurostatom a s návrhom správy, že títo argumentovali e, týmto návrhom správy a tými rozhovormi, takže viem, že tak rada, ako aj komisia, ako aj Eurostat argumentovali tým, že Európsky parlament považuje návrh komisie ako minimálny konsenzus a stojí na tento rámec toto a to na základe zlepšeného zlepšených bodov. Mnohé body, na ktorých sme trvali, sa v pracovnej, rade, v pracovnej skupine rady dnes akceptovali. Toto musím povedať. To znamená, že my by sme mali teraz postupovať veľmi rýchlo ja by som chcel, aby sme už v júni na plenárnom zasadnutí urobili uznesenie a ústnú otázku a v júli by sme sa mohli uzniesť na legislatívnom stanovisku. Tak ako to vyzerá v rámci toho procesu na rade dnes, vidíme, že je tu e, politická vôľa e, postaviť sa aj za názor parlamentu a preto vás žiadam, aby sme ten postup legislatívne stanoviska, e, legislatívne stanovisko, uznesenie a jednotlivé um, jednotlivé pozmeňujúce návrhy urobili tak, aby sme v júni mali tú ústnu otázku, ústny dopyt a najneskôr v júli to legislatívne stanovisko. To je jedna vec. Moja druhá vec. Bez ohľadu na to, že e, sme sa s radou dohodli len preto, lebo sme my vyvíjali skutočne veľký tlak. Toto neznamená, že by sme mali, e, že, že ukončíme našu legislatívnu prácu aj korektne a preto je potrebné povedať, že my sme Eh, nechali, aby právna služba Európskeho parlamentu preverila, či by sme predsa nemali eh, využiť to spolurozhodovacie konanie, pretože momentálne eh, je právny základ článok 126, čo sa týka štatistík, tam máme spolurozhodovanie. Nejde mi teraz o inštitucionálnu otázku alebo otázku Ehm, nejakej úrazenej dôstojnosti, ale ide mi o to, aby úloha parlamentu, ktorú my jasne vidíme, aby sme skutočne už teraz prispeli v zásadnej miere na zlepšenie návrhu komisie. Toto uh, sa musí konať. Ja som tie rozhovory viedol doteraz tak a tá správa je aj zostavená tak, ako keby sme boli v tom spolurozhodovacom konaní. Ale tá forma e, nie je rozhodujúca pre výsledok, ale v každom prípade potrebujeme objasnenie. My chceme toto objasnenie, ale nie je to bojová téma v takom slova, z, osobitom slova zmysle. Uh, čo ale chceme agovať, my chceme agovať veľmi jasne. A pre mňa je jasné, že tá úloha Eurostatu musí byť de facto kvázi prvý legislatívny akt v rámci reakcie na naše skúsenosti s Gréckom a je to taká skutočná, prvá skutočná skúška pre členské štáty, skúška ohňom, či si svoje úmysly myslia skutočne vážne a či sú ochotní stanoviť dátumy. A preto si myslím, e, musíme e, trvať na tejto otázke a musíme pokračovať v našej konzekventnej legislatívnej práce, preto to chcem rozdeliť na dve časti. Uznesenie a ústny dopyt a legislatívna a legislatívne stanovisko, pretože si myslím, že e, takto postihneme aj iné oblasti tejto práce. S tými spravodajcami, som sa dohodol, že samozrejme budeme vítať e, všetky e, návrhy z Európskej centrálnej banky. Že však Všetky opatrenia, ktoré sme mali v roku 2004 až 2005, a ktoré sa ale, eh, ktoré sme požadovali, ktoré sa nezrealizovala, Almunia návrh, správa Šváb, moja správa, koordinácia s úpravami z, eh, Európske, z ECB, z Európskej centrálnej banky, aby sme toto všetko ešte raz naniesli v rámci rozšírenia kompetencií. Vy tú správu poznáte nám išlo doteraz o to, aby sme veľmi jasne vyjadrili skutočnosť, že Eurostat musí byť nezávislý a, musí byť um, ehm, Rosia, musí to všetko pokrývať bez toho, že by, sme hocikedy, že by sa hocikedy musel no a pýtať na to, či to smie, aby si um, ďalšie kompetencie, aby uh, mohol mať e, svoju polohu a svoju situáciu jasnú. Takže nemá to byť nejaký balans medzi, medzi ponímaním úlohy a realizáciou, a realizáciou zodpovednosti zo strany členských štátov. Spolupráca áno, informácia áno, ale žiadne žiadne blanko e, schválenie, pretože inak budeme jednoducho obmedzovaní pri kontrole štatistík, pri e, kontrolovaní ich správnosti. A na tejto pôde kontrolné návštevy, kompetencia, spolupráca s ECB, e, navýšenie personálu – tomto, eh, v tomto ohľade je správa už napísaná. Ja sa chcem ešte raz poďakovať za podporu a vstupy tieňových správodajcov. Ja dúfam, že tieto predpoklady, že by sme v pléne v júni mohli hlasovať a blok o uznesení, že sa toto uskutoční, pretože len tak môžeme dodržať tento časový plán uh, a ja som sa a ja som už implementoval názory tieňových spravodajcov do správy predtým, ako som ju dal preložiť. Ďakujem. Okay, uh, um, shadow... V poriadku, ďakujem. Predpokladám, že aj tieňoví uh, spravodajci chcú prehovoriť. Ja by som chcela byť veľmi stručný, pani predsedkynia. Plne podporujem môjho kolegu a spôsob, ako um, uh, v podstate zaobchádza s touto dosť komplikovanou záležitosťou. Takisto vieme veľmi dobre, že istý tlak v podstate je vyvíjaný v nadväznosti na čas. A chceli by sme túto legislatívu podľa možnosti čo najrýchlejšie odhlasovať. Eurostat, uh, mnohí ľudia si to myslia, že uh, Eurostat v podstate Eh, zistil, že eh, nebolo pravdou to, že by dostávali pravdivé údaje. Eh, Grécko bolo celkom jasne v podstate tohto príkladom a práve z toho dôvodu by, je tu tlak v nadväznosti na to, aby sa toto odhlasovalo čo najrychlejšie. Ja som si poznačil samozrejme aj uznesenie, aj isté dojednania Myslím si, že je to dosť ďaleko zachádzajúce a ako akýkoľvek audit nemali by byť nejaké reštrikcie viazané na takýto audit. Jediný návrh, ktorý by som chcel predostrieť, je, že by som chcela, aby to bolo explicitne otvorene povedané, že nebudú nejaké reštrikcie akéhokoľvek druhu v nadväznosti na to, koho budú vypočúvať, respektíve s kým budú robiť takéto rozhovory. Čiže to nebudú len ministerstva alebo agentúry, ktoré prispievajú eh, k týmto eh, štatistickým údajom, ale aj akékoľvek iné inštitúcie, bez ohľadu na to, že či tam pôjde o univerzitu alebo pôjde o odbory, čokoľvek, čo v podstate tomuto auditorovi zabezpečí to, že tie údaje budú naozaj garantované, overené. To by znamenalo samozrejme, že by mali širšie práve moci a ja som presvedčený, pretože sme sa stretli s ostatnými tieňovými spravodajcami, že sme vlastne pochopili potrebu takýchto právomoci, ktoré by nemali byť nejakým spôsobom obmedzované v nadväznosti na Eurostat. A ja som samozrejme slúbil, že e, sa budem snažiť toto presadiť úspešne a doviesť to k konečnému záveru. Ach, Ole, ďalším rečníkom, ktorý sa k nám, nám prihlásil. Ďakujem, pani predsednička. Tieto záležitosti, ktoré sa týkajú štatistiky, nie sú veľmi sexy a nie sú politicky veľmi dôležité, aspoň kedy si tomu tak bolo, ale dnes je to práve naopak. Myslím si, že ak sa opýtame verejnosti v našej krajine, čo ich to teraz zaujíma, tak celkom určite povedia, že keď je človek členom Európskej únie, keď je štát členom Európskej únie, že by nemal falšovať statistické údaje. A toto je naozaj um, prioritou politickej agendy. Myslím si, že pán Karas naozaj vykonal veľmi dobrú uh, prácu. Plne ho podporujem ale myslím si, že by sme k tomu mohli ešte pridať isté detailné záležitosti a ja som ich v podstate navrhoval a čokoľvek, čo by keď naše orgány týkajúce sa, ktoré pracujú v oblasti hospodárskej súťaže, oni, keď si vykonávajú svoju robotu, tak je nezatelefonujú dopredu, e, prídeme, ale jednoducho na úsvit te zazvonia a povedia, tu sme. Aspoň možnosť, pretože za normálnych okolností ste takí tvrdí. Ja si naozaj myslím, že by sme mohli mať takéto neohlásené inšpekcie. Aspoň takáto možnosť by tu mohla byť. Pretože niekedy ten strach môže byť argumentáciou za kvalitu. Takisto ste hovorili aj o state, Eurostate. A ja si naozaj myslím, že pravdepodobne budú potrebovať aj vyššie rozpočtové prostriedky. A toto by sme mali povedať aj v našich pozmenujúcich návrhoch. I keď samozrejme prezentujú všetky tieto štatistické údaje, všetky tieto veci, a ja súhlasím, že musia mať možnosť pýtať sa na čokoľvek, čohokoľvek, ale ja si myslím, že podľa mojich skúseností by mohlo existovať isté tzv. tvorivé účtovníctvo. Ak si myslíte, že toto bude samozrejme závisieť od zručnosti zamestnancov, od zručnosti tých, ktorí sa budú snažiť byť veľmi kreatívni. A toto samozrejme by mohlo byť problémom a bolo to problémom, tak ako sme videli. Takže by sme sa asi mali snažiť aj na toto poukázať. A potom je tam ešte ďalšia vec, pani predsednička. Mohli by sme navrhnúť nejaké sankcie, ak by neplnili tieto subjekty to, čo tu hovoríme? Je to v rozsahu zamýšľaného textu nielen v tejto oblasti, ale teraz sa pýtam v podstate E, zo širšej perspektívy v nadväznosti na skladanie účtov, e, v nadväznosti na predkladanie správnych údajov, v nadväznosti na štatistiku. Ja si naozaj myslím, že by sme mali byť čo najtvrdší. Ďakujeme, Ole. Takže budeme sa snažiť samozrejme aj tie sankcie zapracovať, aj tie možné razie pri úsvite dňa. Ja hovorím v mene e, tieňového spravodajcu, mám tu jeho podklad. Chcem povedať, že sa ospravedlňuje, že je teraz v rozpočtovom výbore, je tam dôležité hlasovanie, ale chce sa poďakovať e, e, spravodajcovi za spoluprácu, za všetku spoluprácu a je otvorený myšlienkam tieňového spravodajcu. Podporujem správu pána Karasa, posilnenie právomoci Eurostatu, zapojenie stanoviska ECB, teda ísť ďalej ako návrh komisie. Súhlasím so stanoviskom ECB, ale myslím si, že falšovaniu štatistik zabraníme iba, ak posilníme naše dozorné právomoci. Je dôležité, aby personál ECB sa takisto mohol zúčastňovať na neohlásených návštevách, tak ako už naznačil pán Karas chcem eh, predložiť pozmenujúci návrh eh, vzhľadom na to, čo sme dostali od členských štátov. Pokiaľ ide o uznesenie, vítam návrh a hlavne to posilnenie zodpovednosti národných štatistických úradov a navrhujeme, aby sme ešte posilnili právomoci ECB pri overovaní národných štatistík. Ďakujem. Dirk? Thank you, um... Ďakujem, pani predsednička. Tu sú určité body, kde sa kvalita kríži s kvantitou, najmä pokiaľ ide o štatistiky. Musíme e, skúmať krátkodobé operácie, ktoré e, krátkodobo mm, viditeľne zvyšujú rozpočty. Keď sa pozeráme na budovy alebo infraštruktúru, vlády e, predávajú infraštruktúru a potom si za vyššie náklady túto infraštruktúru prenajímajú alebo robia sa také veci, že penzíne fondy sa zapracovávajú do rozpočtu, ako sa to stalo v Belgicku. To sú také umelé opatrenia. E, kvalita, e, to kritérium kvality sa aplikuje, aj keď rozpočty sú navyšované umilo, ke, umelo. Keď sa, tak, keď sa toto stane, tak potom vidíte, že Čísla sú síce spolahlivejšie, ale štáty žijú z kapitálu, ktorý sa bude musieť vytvoriť v budúcnosti a tým pádom e, vytvárajú väčší dlh. Ja súhlasím so spravodajcom, aby Eurostat sa stal akýmsi štatistickým FBI. Je tu aj zástupca Eurostatu, dúfam, že sa mu budú páčiť moje myšlienky. Uh, je to bývalý e, šéf kabinetu v komisii. Dúfam teda, som si istý, že sa mu budú páčiť tieto myšlienky. Ďakujem. A teraz Hans-Peter Martin. Štatistiky sa stanú sekciou FBI. Áno, v každom prípade, pani predsedníčka, ja sa domnievam jednoznačne, že štatistiky patria do základu podnikania a politického života. Jedným z dôvodov, prečo politici sú teraz pod útokom, je aj to, že nemáme spolahlivé údaje, na základe ktorých by sme argumentovali a ľudia si myslia, že hovoríme iba hlúposti. Určite je pán Karas jeden z najusilovnejším poslancom z mojej krajiny a dnes zase dostala svojho, svojmu, svojmu menu, ale nie je potrebné byť len uslovný, ale dôležité je mať aj dobré od, e, obsahy. Samozrejme, ja, pod, ja vidím, že to, čo predložil, je veľmi dôležité, on e, za, si za tým stojí. Toto je centrálna téma. Ja by som si želal aby sme sa aj po takých rozsiahlejších rozhovoroch so zastupcami Eurostatu eh, aby sme eh, patrili medzi tých, ktorí Eurostatu poskytnú viacej nezávislosti, aby eh, lebo teraz vidíme v textoch komisie, vždycky komisiu, zátvorka Eurostat. No už neviem, my snad nechceme radšej FBI tu mať, na to tu máme príliš veľa negatívnych správ o tomto zariadení, <laughs> ale v podstate chceme mať štatistický orgán, ktorý môže agovať skutočne veľmi suverene a samostatne. A práve ako niekto, kto uh, sa dosť vyzná, kto dosť kritizuje činnosť európskych inštitúcií, ale ja som pre Európan a ja viem, že v Eurostate e, toto je osobitné, toto je niečo osobitné a viem, že, v, že Eurostat už e, v roku dve, na jeseň v roku 2004 upozorňoval na masívne problémy v Grécku. Áno, boli to samozrejme, e, boli to ale e, úradníci komisie, ktoré sa, ktorí v rade hovorili o týchto problémoch a od decembra 2004 sa o tom na rade diskutovalo, ale žiaľ, v júni 2005 sa dospelo k nesprávnym rozhodnutiam a v podstate to, čo by sme mali Eurostatu e, poskytnúť tak zo strany komisie aj zo strany rady. Predstavme si to tak, keby, sa, keby to vtedy už bolo účinné ad hoc návštevy, značné rozšírenie kompetencií Eurostatu, čo by, sa, čo by nám eh, bolo možno ušetrené, čo by sme boli ušetrení. Keď postavím tézu, keby sme už vtedy eh, boli, vyvodili správne, eh, správne dopady z zo, stanovisk, zo stanovisk úradníkov Eurostatu, nie žurnalistov, ale skutočne úradníkov Eurostatu, kde by sme dnes s eurom stáli. Takže Myslím si, že toto je skutočne veľmi dôležité a želal by som si, aby sa v správe, v legislatívnej správe aj v uznesení, aby sa upozornilo na to, čo by sa bolo, mohlo stať, pretože toto sú jednoducho konkrétni ľudia, ktorí urobili konkrétne eh, rozhodnutie, kto vtedy zabránil, aby eh, sa rešpektovali závery Eurostatu. Všetci ministri financí bez výnimky. Vieme eh, my v Rakúsku, že v kreatívnom účtovníctve tiež nie sme veľmi zlí. Čo sa týka Nemecka, ten tiež vedel svoje, čo sa týka Francúzska a Grécka, to isté. Takže tu sa urobili veľmi zásadné chyby a podľa môjho, podľa môjho názoru by sa s tým mali zaoberať aj historici a mali by poukázať na chyby Európskej únie. A keď sa urobia chyby, tak v podstate nikdy nie je priraditeľné, kto tú chybu urobil a prečo. A potom e, prejde tak veľa času, kým sa z toho urobia nejaké vývody, kým to má nejaký dopad. Že ja chcel by som tam mať nezávislosť, aby sme poukázali na historické spracovanie. Samozrejme e, v celej tej veci, čo pán Rádemacher a jeho pracovníci všetko chcú, tieto niečak má zmysel aj e, v rámci otázka, otázky spolupráci s ECB ale musíme sa jednoducho zabezpečiť tak, aby to, čo my v politike alebo aj v hospodárstve robíme, aké aké um, rozhodnutia robíme. Ja chcem ešte aj spravodajcu podporiť v tom, aby zostal uh, pri tejto téme, pretože uh, to, čo robí, je veľmi dôležité. Thank you. We've, we've got quite a few speakers still, but this is an important point. I've got Mrs. Jury. Pani Jury, Sylvie Gula, pán Skiklúna k malej pripomienke. Ja mám tiež krátku pripomienku. Prosím, čo najstručnejšie, pani Ďuri. Ďakujem, pani predsednička. Domnievam sa, že výbor teraz stojí pred veľkou dilemou. Súhlasím s pánom Karasom v tom, že nemáme veľa času. na to, aby sme poskytovali údaje. A pokiaľ ide o ten svet financí, nemáme čas, musíme rýchlo ukázať našim občanom, že máme konkrétne riešenia na to, čo sa stalo v Grécku alebo v Maďarsku. Toto je zákonodárny návrh. A my nemôžeme tam vkladať ustanovenia, ktoré neboli prerokované na vysokej úrovni. Skupina Fan eh, Rompuja, návrhy tejto skupiny zasahujú do suverennosti eh, suverenity členských štátov a tieto politické rokovania ešte len začali. Dúfam, že sa to nebude ťahať celé roky, lebo celý svet sa nám nakoniec bude smiať za to, že sme takí pomalí. pri riešení tohto problému nemôžeme zatiaľ sa ešte ponáhľať, lebo ešte nie je politický konsenzus. Domnievam sa, že aj na súčasnej úrovni politickej zhody táto správa nie je dodatočná. Európska komisia nebola dostatočne ambiciozná. Na čo myslím? Prvý grécky škandál v roku 2004 bol nasledovaný návrhom komisie, ktorý chcel dať auditorské právomoci Eurostatu, ale tento návrh nebol prijatý. A čo tu máme teraz? Aký návrh na stole? Návrh, ktorý chce dať e, Eurostatu vyšetrovacie právomoci. Vyšetrovacie právomoci ale už je príliš neskoro. Musíme to dotiahnuť do konca. Súhlasím s pánom Olem Šmitom. Mali by sme naozaj začať hovoriť o sankciách. V roku 2004 už raz vznikol v Grécku tento problém a nič sa nestalo. Žiadne zásadné zmeny neboli urobené v spôsobe, akým sa robia overovania, verifikácie a naďalej sa falšovali štatistiky. V Maďarsku v rokoch 2005 a v rokoch 2006 aj v Grécku a pokračovalo to až do roku 2009. A to dokazuje, že potrebujeme obsiahle reformy v systéme inšpekcií a overovaní a parlament naozaj má právo položiť komisii otázku, ako ďaleko sa už dostala v tejto veci a či je schopná mm, kontrolovať tieto veci. Keď sme navštívili v decembri Európsku centrálnu banku, spýtali sme sa ich, či majú nejaké vedomosti o tom, čo sa v Grécku deje. Oni povedali, že vedia asi 30 z toho, čo sa tam deje. Myslím si, že to nie je dosť. Potrebujeme niečo, čo nám umožní vyhodnotiť situáciu vo všetkých našich e, členských štátoch a odstrániť e, legislatívne nedostatky. Myslím si, záverečná pripomienka, že Európska komisia nesie hlavnú zodpovednosť. V roku 2007 komisia navrhla ukončenie e, postupu pre nadmerný deficit proti Grécku. Ja som si myslela, že to je vtip, pretože to viedlo k úplnej fraške, k hroznej situácii. Myslím si, že by sme mali byť oveľa jednoznačnejší. Text by mohol byť ešte posilnený, sprísnený a pozornosť komisie by sme mali obrátiť na jej zodpovednosti, potrebujeme naozaj vážne, závažné právomoci. Ďakujem. Silvi? Ďakujem, pani predsedaj, predsednička, veľmi stručne. Jednoznačne podporujem spravodajcu, má veľmi dobrý prístup. E, ja vidím naozaj za týmito technickými otázkami aj politickú výzvu, keď, roz, keď rozmýšľame nad najčastejšou kritikou Bruselu Hovorí sa o tom, že je to obrovská byrokratická chobotnica. Tu nám máme prípad, v ktorom jasne členské štáty, nie je to iba chyba komisie, členské štáty, aj tie, ktoré slúbili, že zostanú pri deficite 3,0, že tieto členské štáty neoverili E, čo majú pred tou čiarkou. Čiže naozaj toto je typický príklad toho, že členovia rady, keď ide o spoločný e, záujem, živia ten protieurópsky populizmus, ktorý je veľmi nebezpečný. Ja súhlasím preto plne so spravodajcom, musíme e, masívne zahlasovať v parlamente a odsúhlasiť dohodu, podľa ktorej tie štatistiky odteraz už budú uh, seriózne, tie návštevy Eurostatu v teréne musia byť neohlásené, nemusí by to byť FBI, ale musí sa zmeniť ten spôsob práce a musí sa to skúmať aj na úrovni hlavných miest, nielen na úrovni európskej. Edward? Uh, Ďakujem, prepačte, že sa vraciam, ale myslím si, že tento bod, ktorý e, sme vynechali, je dosť relevantný. Zdôrazňujeme auditorské právomoci, reštrikčné právomoci, ale prehliadame jednu veľmi zásadnú zás vec. Zásadný princíp a to účtovná metodológia. Sú krajine, dokonca aj v eurozóne, na rozdiel od súkromného sektora, ktorý má medzinárodné účtovné pravidlá, možno iné ako americké, ale aspoň v Európe, sú rešpektované všetkými podnikmi a korporáciami, ale vlády používajú dve rozličné metodológie. Niektoré krajiny majú anachronistický cash flow prístup a iní majú prírastkovú metódu. Keď ja som sa spýtal na to komisára, tak mi povedal, že potom cash flow sa e, prekladá ako keby do prírastkovej metódy, ale my to nechceme, my chceme to, aby každá vláda mala rovnaké účtovné pravidlá, normy e, v celej eurozóne, ešte lepšie v celej Európskej únii. To by malo byť rešpektované. Nemali by sme e, pripustiť e, odlišné účtovné metodológie v jednotlivých štátoch. Ďakujem. Ďakujem. A ja chcem zablahoželať spravodajcovi. Ja ako predsedníčka som robila všetko, čo bolo v mojich silách, aby som vyviala tlak na radu v tejto veci. Zdá sa mi, že je naozaj nutné, aby existovali presné overevania agregátnych údajov, ktoré dostáva, dostáva Eurostat. To musí byť predpokladom akéhokoľvek zlepšeného ekonomického riadenia, o ktorom hovoríme. Ak toto nebude existovať, tak sa nemusíme už ani tým celým zvyškom zaoberať, pretože tie údaje nebudú verifikované. Je to dôležitý predpoklad. Samozrejme, že nie je to ešte dostatočné. Ak dáme Eurostatu vyšetrovacie právomoci, ak mu dáme právomoci riešiť metodologické problémy potom to bude lepšie. Návrh komisie je absolútne minimum. Je to výsledok e, ponaučenia z gréckého prípadu. Myslím si, že tieto povinnosti musia byť posilnené vo všetkých členských štátoch. Ne, nemôžeme čakať, e, kým niekto bude mať obrovský deficit. To musí platiť rovnako tieto pravidlá pre všetkých. Musíme riešiť problémy predtým, než sa začnú Výkazníctvo by malo byť rovnaké vo všetkých krajinách, aby sme vedeli, čo tam je, ktoré údaje tam nie sú. Ak nejaké údaje sú legitímne e, mimo súvahy, tak musíme vedieť o nich aj tak, že existujú. Pravdepodobne budeme sa musieť zamerať na uh, veci, na tieto záležitosti v rámci jedného roka a takisto viacročne. Eh, k tomu sa bude ešte venovať správa o dohľade. Tento výbor má veľa nápadov, veľa myšlienok a preto by som chcela, aby s nami formálne konzultovala aj pracovná skupina Task Force. Ale nechcem, aby nám iba oznámila konečné výsledky. Pokiaľ ide o sankcie, myslím si, že v uznesení správne navrhujeme, aby existovala osobná zodpovednosť. V tomto výbore sme hovorili o osobnej zodpovednosti riaditeľov finančných inštitúcií. Musí tam byť e, niečo také ekvivalentné aj v členských štátoch. Keď e, nás niekto vovedie do problémov, do kaše, tak musí byť zodpovedný. Pokiaľ ide o Eurostat, cez komisiu budú môcť vykonávať e, viac právomoci, ale musí tu byť aj nezávislosť právomoci, nejaká rovnováha. Ja nemám konečné riešenie, ale nad týmto treba porozmýšľať. To je zatiaľ všetko. Požiadali sme právne služby, aby e, nám odpovedali ohľadom právneho základu. Odpovedajú nám do 19. povedali, ale ešte stále čakáme. Otázka na ústne zodpovedanie a uznesenie, to urobíme asi do júna. Medzi nami je konsenzus, takže asi to bude hlasovanie v jednom bloku. Nebudeme sa musieť snažiť o kompromisný text ak e, sa budeme hádať, tak budeme naozaj mať veľký problém. Žiadam vás, aby sme sa dohodli, aby sme hovorili jedným jazykom, aby sme to mali načas na hlasovanie na výbore. Pošleme vám k tomu ešte e-maily. Dúfam, že to pochopíte. Naše posolstvo musí výjsť von čo najskôr. To je dôležité. Takže Koreper je, myslím, 4. 4. júna musíme stále vyvíjať tlak. Teraz spravodajca. Záverečné vyjadrenie. Áno, ďakujem veľmi pekne za vynikajúcu diskusiu. Máme tu viacero elementov. Jeden element tejto diskusii vychádza de facto z vyšetrovacieho výboru um, ako keby to bolo vyšetrovanie z tých aspektov z minulých rokov. Neviem, na toto nie je vhodné uznesenie, ale Samozrejme, túto otázku si musíme položiť e, bez pochyby, pretože v celom tomto postupe bolo veľa nezrovnalostí, ale momentálny návrh alebo momentálna diskusia, toto nie je vyšetrovací výbor. To si musíme uvedomiť. Za druhé, musíme na to upozorniť a my musíme odlišovať medzi politickým uznesením e, a legislatívnym, e, legislatívnou časťou, pretože žiaľ v, tom, v tej legislatívnej časti nemôžeme všetko to vniesť práve na základe rámca, ktorý chceme politicky vyjadriť. A ja chcem e, skutočne požiadať každého ktorí ponúkali politickú diskusiu a chcú využiť toto uznesenie na to, aby tento politický aspekt, ktorý nemôžeme legislatívne realizovať, aby to jasne naformulovali a aby to tu vniesli. Tá politická rezolúcia, politické uznesenie je niečo, s čím môžeme skutočne oveľa flexibilnejšie pracovať ako s legislatívnym textom, ale tie základné body sú samozrejme nezávislosť, ručenie, automatické eh, po, eh, automatický postup Eurostatu a toto eh, sa v tej správe uvádza, že je to minimálny štandard pre štatistiky a Ehm, samozrejme, čo sa týka nie tých kontrolných návštev neohlásených členských štátov v rámci práva na štátne jednotky, ako aj údaje na úrovni spoločenstva a sociálnych, eh, sociálnych rozdielov eh, no, sociálneho zabezpečenia. Pardon. Takže musíme tu vidieť istú závislosť, musíme zredukovať závislosť od údajov, ktoré dostávame členských štátov, musíme vyriešiť e, otázku spolupráce s Európskou centrálnou bankou a samozrejme v, je tu postavená takisto otázka, ako e, budeme zaobchádzať s tým, že tu bolo dlhoročné zavádzanie a Myslím si, že eh, v tom našom návrhu chceme ísť oveľa ďalej ako v tom návrhu komisie, ako je v tom návrhu komisie. Ja chcem ešte povedať, eh, že čo sa týka toho ústneho dopytu a eh, toho uznesenia, to uznesenie musíme odhlasovať s veľkou väčšinou, pretože inak to nebudeme môcť zrealizovať v pondelok na na plenárnom zasadnutí v Štrásburgu a tá celková tá šírka bude závisieť od právneho posudku, či povieme áno alebo nie k tomu postupu a potom môžeme ešte veľmi dobre umiestniť v rámci tohto procesu veľmi dobre aj tú ďalšiu diskusiu, pokiaľ sa rozhodneme, že áno. Ďakujem vám všetkým. Myslím, že reprezentant Eurostatu chcel k tomuto povedať eh, pár veľmi stručných slov. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ja som jednoducho chcel len počiarknúť to, čo už povedal spravodajca, dôležitosť tejto záležitosti z hľadiska komisia. My sme mimoriadne vďační za ochotu parlamentu veľmi rýchlo na tomto pracovať, pretože sme presvedčení, že prijatie tohto návrhu je veľmi dôležitým signálom na tieto systémy a aj na trh. A preto je veľmi dôležité, aby sme podľa možnosti tento návrh čo najrychlejšie vlastne odhlasovali a takisto si cením eh, spoluprácu Eurostatu s členmi tohto výboru. Počas posledných týždňov sme presvedčení, že ten tlak, ktorý bol vyvíjaný na vás a na členov tohto výboru, um, presunieme na radu a dúfame, že rada bude tentokrát uh, ďaleko viac spolupracovať a dúfame, že to bude rozumný výsledok našej práce, ktorú budeme vidieť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Takže vám veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu. Veľmi pekne ďakujeme. Ak by som mohla požiadať členov, keby svoje príspevky v nadväznosti na ústnu otázku a uznesenie eh, dali do pondelka. My sme vám poslali v podstate len návrh. Nevedeli sme o tom, že vlastne ten časový harmonogram pozmeníme podľa e, žiadosti e, správodajca, takže chceli by sme v podstate, aby to bolo prerokované <clears throat> do, na júnové plenárky, to znamená do pondelka, prosím vás pekne, do čtvrtej popoludní aby ste mali predložiť tieto veci a k legislatívnemu textu 8. júna, čiže o jeden deň neskôr a potom 28. by sme to odhlasovali a takisto aj výbor ECO v podstate by sa mal k tomuto e, za, tým, by sa mal týmto zaoberať. Takže ďakujem vám všetkým. Teraz pánovi Seklúnovi odovzdám e, úlohu e, predsedu a on bude samozrejme teraz aj predsedom, aj súčasne spravodajcom, pokiaľ ide o ďalší bod nášho rokovania, ale som presvedčená, že to nezneužije. Uh, takže teraz sa dostávam k ďalšiemu bodu nášho programu a to je stanovisko v nadväznosti na rozvoj potenciálu zamestnanosti v novom trvalo udržateľnom hospodárstve. Ja som spravodajcom, takže by som chcela niekoľko pripomienok k tomuto predniesť. Ako si pamätáte, to pôvodné stanovisko obsahovalo celý rad rôznych návrhov. V zásade sa dotýkali definície tzv. zelených pracovných miest a dôležitosti klasifikácie v nadväznosti na štatistické rozčlenenie takýchto Eh, pracovných miest, eh, ktoré v súčasnosti vlastne neexistujú podľa tohto dojednania NESCOD. A ďalšie návrhy, úloha malých a stredne veľkých podnikov a odborná príprava. Odtedy, a práve som dost, sme dostali, dostali sme 10 pozmenujúcich návrhov, 2 zo strany EPP, 4 zo strany Filipa Lambera zo strany zelených, dve od pana Bagára a dva od Pluta Handla. Budem sa nimi zaoberať jedným po druhom. Ten od pani Hubnerovej sa týka mobility na trhu práce a potreby riešenia štrukturálnych nedostatkov z hľadiska nezamestnanosti a myslím si, že toto by vlastne len rozšírilo, posilnilo naše stanovisko. To isté sa týka mojho kolegu pana Pagára, ktorý zdôraznil úlohu odbornej prípravy v jednom z týchto pozmenujúcich návrhov a potom v ďalšom úlohu podnikateľov a dôležitosť pilotných projektov v oblasti ekoinovácií a prirodzene, že vítame aj tieto pozmenujúce návrhy. Dva ďalšie zo strany pána Pluta sa týkajú rozšírenia a pripísania dôležitosti E, sektoru zamestnanosti, hlavne v nadväznosť na zdravotníctvo a podobné sociálne aktivity a znovu ďalší týkajúci sa kvality pracovných miest, týkajúcich sa mladých ľudí. Teraz sa dostávam k štyrke od môjho kolegu Filipa Lambéra. Ja by som povedal, že štyrom. A hlavne sa týkajú zdaňovania a presunutia záťaže zo strany pracovných na neobnoviteľné zdroje. Ja navrhujem, pokiaľ ide o jeden z týchto návrhov, aby vtedy, keď hovoríme o energii, zapracovali do toho aj neobnoviteľnú energiu, ak to môžete prijať. A kde mám ten ďalší pozmenujúci návrh? To by bolo v poriadku. A potom ten ďalší návrh sa explicitne zaoberá zdaňovaním uhlíka. Ide tam v podstate o prípravu na viacročný finančný rámec a e, podporu udržateľného trhu práce a zavedenie nejakých nových výsledkov, takých výsledkov, ako je práve táto daň v nadväznosti na uhlíkové emisie. Ale teraz by som chcel dať slovo tieňovým spravodajcom, aby oni sami pripomienkovali svoje vlastné pozmenujúce návrhy, respektíve akékoľvek ďalšie pripomienky, aby predniesli, ktoré by chceli predniesť ako tieňový spravodajci. Takže Filipa Lambera poprosím o slovo. V poriadku, pán predseda, pokiaľ ide o neobnoviteľné záležitosti, tak tam nejde len o energiu, ale aj o neobnoviteľné zdroje. Chceli by sme proste, aby e, sme boli úplne jasní v nadväznosti na to, čo chceme. Samozrejme, že jeden pozmenujúci návrh Donuti Hubner, e, to je ten, ktorý by som chcel spomenúť. Ide tam o mobilitu pracovnej sily a ona má pravdu v tom slova zmysle, že ak naozaj chceme riešiť také veci ako napríklad izoláciu budov. My skutočne budeme potrebovať dosť veľa pracovných síl a nevždy sú lokalizované tieto pracovné síly tam, kde ich budeme najviac potrebovať. Ale ak budeme príliš vágni, pokiaľ ide o túto, formula, eh, form, toto, toto, túto formulali, formul, populáciu. A musíme hovoriť aj o krajine pôvodu, pretože ľudia si myslia v podstate, že by sme sa mali vrátiť k takémuto nástroju, pokiaľ ide o mobilitu, ale voči tomu mám veľmi silné námietky, pretože ja mám taký pocit, že je tu dosť veľa takých viac zmyselných vecí. Toho by, chcel by som sa tomuto vyhnúť. Ale pokiaľ ide o ostatné menšie záležitosti a návrhy zo strany ostatných. S nimi súhlasím. Chce niekto ďalší prehovoriť k tomuto stanovisku? Nech sa páči. Áno, môžem povedať niekoľko poznámok tým pozňacím návrhom, ktorý bol ktoré boli podané. Áno, Lambert vo svojom pozdňacom návrhu hovoril o dôležitom aspekte o malých a stredných podnikoch. Musíme urobiť e, všetky možné e, cesty, aby sme navýšili e, stimuly pre tieto malé a stredné podniky, aby sme vytvárali udrateľnejšie hospodárstvo. Otázka daní, to je veľmi aktuálny a priam je súčasťou takéhoto prechodu. Potom e, je tu ďalší pozmeňací návrh, ktorý predstavuje alebo požaduje radikálne zmeny, tak aby sa vzdelávací systém prispôsobil na nové zelené hospodárstvo. A veľmi dôležité je samozrejme ďalšie vzdelávanie, vzdelávanie personálu. Tu už sú urobené určité opatrenia e, v podnikoch, napríklad e, v opravárenských dielňach. E, to je obrovská výzva aj pre európskych výrobcov automobilov, pretože oni sa musia postarať o to, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť a toto znamená, že personál čím skôr dostane alebo sa dostane k tým kompetenciám, ktoré sú potrebné na to, aby mohli vyrábať uh, ekologické automobily. Je tu rozdiel medzi tradičnými, tradičnými um, um, vozidlami a inak, a inak ekologicky poháňanými vozidlami. Toto sú veľké výzvy, je veľmi dôležité vedieť, že potrebujeme zelené hospodárstvo samozrejme a potrebujeme aj zelené štatistiky tak, aby sa aspekty životného prostredia implementovali aj do tých politických rozhodnutí v tejto oblasti a k tomu potrebujeme tie príslušné štatistické podklady. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán Skikluna. Ja nechcem hovoriť uh, príliš veľa. Myslím si, že väčšina pozmeňovacích návrhov sa veľmi dobre doplňa. Ja mám len jednu otázku na Filipa Lambera, ktorá sa týka tých e, daňových stimulov, pretože toto nie je príliš problém, neproblémová záležitosť, pretože na jednej strane hovoríme o prázdnych rozpočtoch, ktoré je potrebné stanovať, a ktoré by sa nemali náplňať e, nejakým eh, krátením sociálnych eh, plnení na jednej strane a na druhej strane chceme eh, dávať nejaké daňové stimuly. Takže ja sa chcem opýtať, akým spôsobom sa k takýmto daňovým stimulom dopracovať. Uh... Výborne, ďakujem. Má niekto nejaké ďalšie pripomienky? Nie, nevidím žiadne, tak v tom prípade by som chcel len spomenúť lehoty, respektíve dátumy. Hlasovať sa bude na výbore EKON 22. júna, dovtedy hádam dáme do poriadku tieto zmeny a návrhy a v gestorskom výbore eh, pre zamestnanosť sa bude o tomto hlasovať 18. júla. A teraz sa dostávame k oferovaniu právosti eurominci a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu. Ide o bod číslo 19. Spravodajcom je pán Slavy Binev. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, cieľom navrhovaného nariadenia je stanoviť postupy pri overovaní pravosti euromincí a manipulácií s euromincami nevhodnými e, pre obeh. Takže ide tam samozrejme o identifikáciu týchto mincí a mechanizmy kontroly a overovací mechanizmus. Každý, kto je zapojený do tohto postupu, si praje, aby bol vypracovaný veľmi jasný text, ktorý stanoví postup pre overovanie eurominci z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili naši kolegovia, môžeme povedať, že existuje v podstate istý duch a ochota spolupracovať tento postup v nadväznosti na overovanie eurominci vyvoláva isté náklady, pokiaľ ide o patričné orgány a preto si myslím, že vlastne by mali byť tieto orgány oprávnené na isté manipulačné poplatky, ale ja si naozaj myslím, že by to nemalo byť veľmi veľkým bremenom. A teraz hovorím o pozmenujúcom návrhu 41, pokiaľ ide o 43, ktorú predložil pán Balc, ktorý navrhuje, že len mince dvojeurovej, jednoeurovej a 50 centovej hodnoty. Ja samozrejme chápem, o čomu ide, ale neakceptujem jeho argumentáciu, pretože pravdou je, že tie 20 centové E, mince a nižšie mince v podstate nie sú natoľko vystavené takémuto riziku falšovania, ale ja si naozaj myslím, že všetky takéto mince a by mali byť uh, overované. Vlastne, uh, pokiaľ ide o túto požiadavku overovania minci, orgány by preto od nich by sa nemalo žiadať, že nahradia tieto euromince. Ja chápem, že tento postup je samozrejme veľmi e, komplikovaný a že je tu v podstate aj otázka nákladov a výhod. Samozrejme, že takáto, takýto stroj, pokiaľ ide o overovanie pravosti mašín a e, minci, ten v podstate funguje pre všetky takéto mince a nemalo by to vlastne predstavovať nejaké ďalšie prebytočné alebo na, na, navyše náklady, pokiaľ ide o takéto overovanie. A hlavne pokiaľ ide o 2eurovú, jedno eurovú a 50 centovú mincu, ja si naozaj myslím, že členské štáty by mali mať uh, povolené vybrať si, že či budú takéto overovanie robiť manuálne alebo strojovo. A ďalší pozmenujúci návrh požaduje to, aby komisia poskytla rozumnú lehotu, aby bolo možné uplatňovať požiadavku, ktorá je uvedená pod odsekom 1. Ja toto podporujem a dúfam, že dospejme ku konsenzu s komisiou a s radou týkajúcemu sa toho, že by sa vyradili isté takéto stroje na overovanie minci v prípade, ak by boli pokazené. Ja si nemyslím, že toto je vhodné a teraz hovorím o pozmenujúcom návrhu 47. Podporujem myšlienku pozmenujúceho návrhu 48. Členské štáty majú právo požadovať garancie zo strany tých inštitúcií, ktoré kontrolujú mince. A tá požiadavka by mala byť tá, že majú patrične kvalifikovaných zamestnancov. Pokiaľ ide o odbornú prípravu zamestnancov, je to Európske centrum technické a vedecké centrum Európske je patričným orgánom, pokiaľ ide o 49 a 45. Po, počas eh, našich eh, diskusí s Olafom sme sa dozvedeli, že sa častokrát robia prepady, že sa proste uvoľňujú isté plyny. Pri takýchto prepadoch eh, to sú chemické látky, ktoré sa používajú na čistenie týchto mincí, respektíve pomerne veľká dóza takýchto látok a preto si myslím, že keď e, máme pocit, že by prišlo k ohrozeniu zdraviu, že by sme tam mali v podstate pridať ešte 20 nominálnej hodnoty. Pokiaľ ide o článok 9 odsek 2, e, navrhujem následovný text. Umožniť, že Tieto mince by sa mali zabaliť a poslať patričnému orgánu. Myslím si, že e, tento podmenujúci návrh by bol, mal byť jasnejší, pretože z technického hľadiska všetky takéto e, overovacie stroje zamietnú e, také mince, ktoré nie sú vhodné na to, aby sa dostali do obehu a u ktorých sa predpokladá, že sú falšované. Tieto mince sú balené a potom sú posielané kompetentnému národnému orgánu, ktorý ich analizuje a rozhoduje, ktoré ktoré euromince sú v podstate v poriadku a nie sú sfalšované. Tie mince ktoré nie sú vhodné, respektíve o ktorých sa myslí, že sú sfalšované, tie by mali byť spoločne zabalené vtedy, keď sa posielajú kompetentnému orgánu a nemali by byť vlastne uh, balené do rôznych balíkov. 51. stanovuje lehotu. 31. december 2015 na to, aby Európska komisia predložila návrh ja by som chcel ubezpečiť e, členov výboru, že to je otázka, ktorá opätovne bola predkladaná na stretnutiach. Nedošlo ku konsenzu medzi expertami a členskými štátmi. Ďalší problém je, že i keď e, existuje konsenzus o technickej definícii strojov, ktoré sú e, schopné vyhodnotiť všetky parametre a vlastnosti, aj tak náklady by boli príliš vysoké. Nechám to na vás, aby ste vyhodnotili pozmenujúce návrhy a teším sa na e, vašu spoluprácu. Teraz tieňoví spravodajcovia. Sofi? Ďakujem, pán e, predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Najskôr by som chcela poblahoželať spravodajcovi za k tomu, že tak kvalitne urobil prácu. Takisto ďakujem za spôsob, akým viedol rozpravu a ďakujem za to, že hovoril e, francúzsky veľmi peknou francúzštinou. Chcem sa poďakovať Európskej komisii a španielskému predsedníctvu za prácu na hrade dokázali, že sú otvorení a že sú prístupní. Pokiaľ ide o mňa, predložila som tri pozmenujúce návrhy. 41, ktorý hovorí, že všetky zariadenia, ktoré autentifikujú euromince, môžu dostávať poplatky za spracovanie tak, aby mohli pokryť náklady prepojené s procesom overovania, ale tieto poplatky nesmú odvádzať jednotlivci, čiže samozrejme ide tu o pozmenujúci návrh, ktorý chce zabezpečiť, aby e, jednoducho od jednotlivcov neboli tieto poplatky vymáhané. 46 hovorí, že komisia e, v rozumnej lehote zverejní usmernenia po tom, čo nadobudne účinnosť toto nariadenie, tak aby zabezpečila technickú realizovateľnosť ustanovenia odseku 1. Európska komisia e, to zverejní tie usmernenia a potom pozmeňujúci návrh 50, ak e, sú niektoré mince poškodené nebezpečnými produktami, e, ktoré by mohli byť ohrozujúce zdravie tak potom tie poplatky podľa odseku 1 sa budú rovnať 20, 20% eh, nominálnej hodnoty eh, minciam v remíze. Možno by sme nemali hovoriť o kontaminovaných minciach, alebo skôr, ale skôr o poškodených minciach, aby sme veľmi nepoškodzovali imič eura. Pozmeňujúci návrh 43 chce vyňať mince s nižšou hodnotou ako 50 centov z tohto postupu verifikácie, identifikácie. Mám k tomu rezervovaný postup, pretože to nie je v súlade s nariadením z roku 2001, podľa ktorého všetky mince sa majú verifikovať a takisto nesúhlasím s tým, že tie 10 a 20 centové mince, tam vysielame skôr taký zlý e, signál, pretože e, falšovatelia si môžu myslieť, že ich môžu falšovať. Čiže o tomto by sme mali ešte diskutovať. Diskutovala e, som s tým aj, o tom aj s môjim kolegom, ktorý to navrhol. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Ivar Padari. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za to, že prijal môj pozmenujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že by sme ešte pridali definíciu o minci, ktoré nie sú vhodné do obehu v budúcnosti. A takisto ďakujem členským štátom. Pardon, chcem poprosiť, aby členské štáty prijali spoločné školiace opatrenia môj pozmenujúci návrh ohľadom e, prístrojov, ktoré sú e, chybné. Čo sa s tým stalo? Je to dôležitý pozmenujúci návrh, je to čiastočne pokryté úvodným ustanovením bodom usta, 5 a s tým sa má teda údajne zaoberať to vedecké centrum. Ja si myslím, že tento bod je dôležitý. Musíme to dať do správy. Cieľom je to, aby sme zabezpečili, primerané spracovanie toho chybného stroja. Teraz nemáme žiadne usmernenia o tom, že čo urobiť, keď prístroj už nepotrebujeme, alebo ak prístroj e, inštalujeme, ale je poškodený, chybný. Nechceme, aby tieto e, stroje nepoužívané boli zneužívané na falšovanie minci. Ďakujem, hovorí predsedajúci Viki. Ďakujem. Ja e, pochádzam z krajiny, ktorá je mimo eurozóny a preto nechcem nakazovať členom eurozóny, čo majú robiť s pencami, ktoré majú vo vreckách, ale niekedy, niekedy máme niečo dočinenia s členmi ECR. Chcem pripomenúť, ďakujem za správu. Spravodajca urobil obrovskú prácu veľa dobrých pozmenujúcich návrhov a takisto sa nám nepáči ten návrh, že nebudeme verifikovať mincu, ktorá má hodnotu nižšiu ako 50 centov. Tam by mohlo dôjsť k falšovaniu týchto mincí. Nesúhlasíme s týmto pozmeňujúcim návrhom, ale inak súhlasíme so spravodajcom aj s ostatnými a Maličkú obavu máme z pozmeňujúceho návrhu 21. Je to možno len problém v anglickom preklade. Hovoríme tam o to, že, tom, že ak nejaká inštitúcia v členskom štáte, ktorý pracoval na o verifikácii, nesplňa pravidlá, tak potom to musia byť v rozumnom, musia to napraviť v rozumnej lehote možno by tam lepšie pasovalo slovo promptly v angličtine alebo efficiently. Ďakujem pani Ford. Komisia. Pán Xenaris. Nech sa páči. Uh, you, Ďakujem. Najskôr sa chcem poďakovať pánovi Binefovi za prácu. Snažil sa zájsť naozaj do praktických a mechanických detajlov, ktoré sú niekedy ťažko pochopiteľné a ja mu veľmi ďakujem za to, že sa o to usiloval. Myslím si, že celkové smerovanie správy a pozmenujúcich návrhov tak ako ich pán Binev vyhodnotil, sú v súlade so všeobecným názorom a ďakujem aj pani Konia. Ďakujem poslancom parlamentu, ktorí sa obťažovali s tým, že predkladali pozmenujúce návrhy. Takisto mám určité výhrady, pokiaľ ide o obmedzenie overovania iba na tie mince, ktoré majú vyššiu nominálnu hodnotu. To nie je v súlade so zákonom, nie je to v súlade s našou filozofiou, nie je to v súlade s politickými signálmi, ktoré chceme vyslať. Dve veci chcem spomenúť. Tie chybné stroje alebo stroje s poruchou, to je pozmeňujúci návrh pána Pada. Myslím si, že je to zásadná vec dohodnúť sa na tom, čo sa stane s týmito strojmi s poruchou. Ak nejaký prístroj už nie je schopný identifikovať mince, možno by sme ho mohli predať niekomu, kto nerobí autentifikáciu mincí, napríklad novinový stánok, kostol, miestny kostol, nejaký úrad a tak ďalej. Niekto, kto nie je povinný robiť e, identifikáciu mincí. Zošrotovanie týchto strojov by asi neslúžilo svojmu účelu. Myslím si, že to by bolo zlé pre, niektorých, e, pre niektoré trhové subjekty. To je teda jeden, jedna výhrada, ktorú mám. Myslím, že by sme nemali nariadovať e, zošrotovanie strojov s poruchou. No a druhá vec, e, chcem sa viedriť k tomu, čo povedal pán Binev. E, balenie nevhodných mincí spolu s falšovanými mincami ja naozaj obdivujem, ako pán Binev e, rozumie tejto oblasti. Je to dôležitý bod, ale tento problém ešte nemá riešenie. Pán Binev v podstate hovorí, že namiesto toho, aby podniky čo najlepšie oddelovali nevhodné mince a falšované mince, radšej všetky tieto mince zbalme, zabalme ich spolu a zašleme ich príslušným orgánom, aby tie urobili svoju prácu. Je to ťažké rozhodovanie, nie som si istý, či na to vieme teraz reagovať. Ja mám svoje vlastné predstavy a ja si myslím, že by sme mali tu dať nejakú formuláciu, ktorá by to riešila, ale zároveň by nezavezovala orgány neprimeraným spôsobom, aby nemuseli triediť stá tisíce nevhodných mincí, aby medzi nimi našli 5 alebo 6 falšovaných mincí. Musíme to nejako dobre naformulovať. Ja sympatizujem s vašim nápadom, ale v praxi by to bolo problematické. Vo všeobecnosti, pán predsedajúci, ďakujem za konštruktívne komentáre. Idú dobrým smerom. Ďakujem. Ďakujem, pán Xenaris. Hlasovať sa bude v Ekone 22. júna. Na plenárke to bude niekedy v septembri. Už asi nemáte pripomienky? predpokladám. Posledný bod na programe usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov. Časť e, integrovaných usmernení na rok 2020. Teraz požiadam pána Martina ako správodajcu, aby uviedol pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Chcem sa vyhnúť tomu, aby sme na konci schôdze ostali len my dvaja v miestnosti. Chcem povedať samozrejme, že chápem, že tento výbor má iné priority. Budem stručný. Ide vlastne o uznesenie rady, k eh, uznesmeniu politiky eh, zamestnanosti členských štátov v rámci stratégie 2020. Ja som o trochu prekvapený, že, táto, že sa toto eh, v takomto ehm, rozsahu dostalo k nám do výboru. Snažil som sa konkrétnych akcentov. Možno by bolo dobre vedieť, čo, čo zo začiatku nefungovalo, to som zohľadnil. Za druhé išlo o konkrétne procedúry. Práve Lisabon nám ukázal, že keď sa v priebehu procesu niečo stále mení, tak potom už sa nevie, kam e, sa chcelo dospieť. Nevie sa ale samozrejme potom ani, kedy sa urobila aká chyba. Takže e, toľko, e, takto treba chápať môj pozmeňovací návrh číslo 7. Potom máme niečo, čo si myslím, že je dobré pre náš výbor mať ambície, trošku si stanoviť vyššie ciele. Myslím si, že by sme to mali e, sa e, venovať aj nezamestnanosti mladistvých e, v rámci strategie 2020, redukovať toto o 25 Nuž, chcem takisto upozorniť na skutočnosť, že nie len, že sme v rámci štatistiky, potrebujeme porovnateľnosť, ale aj v oblasti študijných ročníkov, ale aj o, o úroveň nižšie práve pri vzdelávaní na povolanie. Tu máme mnohé veci, máme tu niečo, čo, sa, čo máme aj vo Francúzsku, to je najdôležitejšia problematika pri eh, cestovaní. Um, a je to vlastne pozmeňovací návrh číslo 11, ktorý hovorí o tomto. A potom som vás ešte upozorniť na to, že som toho názoru, že uh, mimoriadne nadaným študentom mali, eh, by sme mali poskytovať eh, osobitné podmienky a teraz prichádza bod, čo si myslím, že by sme sa mali snažiť požadovať, to je pozmeňovací návrh číslo 14 pre vzdelávanie. Členské štáty by mali mať aspoň 6 HDP by mali venovať na vzdelávanie. Tých 6% to nebol, nepadlo z neba, ale ide o E, štatistiky a výskumy OECD, ktoré dospeli k názoru, že členské štáty doteraz e, tých týchto eh, týchto 6% členské štáty eh, neven, eh, nevyužívali. Dánsko malo, malo 7,2, Švédsko takisto, Nemecko napríklad nemá ani 5%, tých 6% to teda nie je nejaký nadmerne ambiciózny cieľ, ale je to len priemerná hodnota, pretože takmer všetky štáty, ktorým sa, e, ktoré mm, e, intervjuoval OECD, e, tak, tak skutočne sľubovali obrovské čísla. Potom sa nemôžeme prekvapiť, že Spojené štáty, Korea, Kanada a tak ďalej má oveľa vyššie náklady na vzdelávanie a my by sme sa im mali priamejšom priblížiť. Takže toto si myslím musíme žiadať. Dobre, už pomaly končím. Myslím si, že znižovanie nezamestnanosti na polovicu a, na, a zníženie takisto hranice chudoby, toto musí byť našim cieľom, iba že zníženie hranice chudoby o 25%, to je hambou pre túto Európsku úniu, že vôbec máme ešte stále 80 miliónov v rámci jednotlivých členských štátov a keď to chceme o 25% zredukovať, ja navrhujem číslo 50% a toto je teda v mojich pozmeňovacích návrhoch, ktoré som podal. Uh, um, Ďakujem, pán Martin, za tieto pripomienky. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja nechcem hneď reagovať na Hansa Petra Martina. Chcem iba povedať, že už tu ani členovia nie sú a chcem vysloviť poľutovanie, že tento výbor sa vôbec nevenuje makroekonomickým témam. Nástroje Európskeho parlamentu v oblasti makroekonomickej sú veľmi slabé. Počas celej krízy, to nie je iba môj návrh, eh, pardon, názor, myslím si, že je to strašné, to eh, pri rozhodnutie, čo prejal tento výbor. Kríza eurozóny nie je iba krízou gréckého štátneho dlhu. Kríza eurozóny dnes je dôsledkom e, toho, že trhy sa domnievajú, že naše lietadlo nemá e, pilota, že nemáme e, ekonomické nástroje, nástroje ekonomickej politiky, ktoré by boli dostatočné. Že nie sme dostatočne zreli v oblasti hospodárskej politiky naša koordinácia je teraz nevyhnutná. Jediný nástroj, ktorý dnes ešte máme, je to, fru, je to e, frustrujúci, neefektívny a akademický nástroj, ale je to jediný nástroj, ktorý máme a to sú veľké orientačné línie hospodárskej politiky. A komisia tento rok sa rozhodla, že sa nebude venovať týmto orientačným líniám. Ja si myslím, že toto rozhodnutie je neuveriteľné. Viem, že mali málo času. 27. apríla vyšli a jednoducho rada nemala čas na to, aby si nás vypočuli, ale to nie je dôvod na to, aby sa vzdávali tohto zámeru. naozaj teraz nemáme v makroekonomickej oblasti veľa nástrojov, ale je tu jeden a my sa tvárime, ako keby neexistoval. Čo máme teda povedať? Aby parlament mohol byť aktérom v tejto oblasti. Môžeme prijať uznesenie o ekonomickom riadení, to je iba bla bla. ja viem, že to, čo hovorím, je trošku surrealistické a ešte k tomu takto neskoro večer, ale je dobré, že aspoň niekto má na to názor vo výbore pre um, zamestnanosť. Je aspoň stanovisko k týmto uh, líniám, ale aj u nás vo výbore Ekon musíme niečo k tomu povedať. Ja som naozaj mala chuť si takto zakričať, a dúfam, že pán predsedajúci a aj ostatní pochopili posolstvo, ktoré som tu chcela povedať. Ďakujem. Um, Ďakujem za tieto slova, ja ich tiež podporujem. Ordet, Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcel poďakovať Hansovi Petrovi Martinovi za jeho veľmi konštruktívny a zaujímavý návrh. Aj keď nezdielam jeho pozíciu vo všetkých bodoch, myslím si, že je to výborný východzí bod na pokračovanie diskusie. Ja viem, že Hans Peter Martin ide veľmi ambi, je veľmi im, ambiciozný, čo sa týka vytýčenia cieľov. E, Samozrejme, tieto ciele e, si myslím, že sú dosť reálne. A on sám hovorí, že reálny cieľ, ale znamená, že aj um, že vlastne sa e, zvýšia, e, zvýšia aj počet ľudí, ktorí e, budú chudobní z doterajších 27% na 40%. A tieto ciele samozrejme musia odrážať aj to, čo praktické je možné a nereálne ciele sa môžu preukázať ako problémové. A ja som veľmi radochotný skutočne diskutovať o týchto o týchto cieľov. Ja som si počiarkol 5 bodov. Je za prvé je veľmi dôležité, aby sme uh, našli balans v exit strategy, ale na druhej strane je takisto veľmi dôležité, aby sme konsolidovali e, štátne financie, verejné financie. Toto je samozrejme, e, hodnotí sa to veľmi uh, negatívne, aké opatrenia sa uh, tu uvádzali a myslím si, že pokiaľ budeme teda niečo podporovať, tak ideme do rizika, že by sa proces um, pro, eh, proces obnovy nejakým spôsobom prerušil. Je dôležité vedieť, že musíme eh, silnejšie, eh, silnejšie percepovať aspekt rovnoprávnosti, pretože muži a ženy, a ženy a muži musia mať rovnaké šance na zamestnanie. Musíme sa skutočne veľmi snažiť, tak aby sme garantovali, aby ženy mali rovnaké šance na trhu práce ako muži. Za tretie, to je takisto centrálne dôležitá téma, aby sa štrukturálne reformy v členských štátoch zrealizovali, aby sa tie iniciatívy era ekonomického rastu orientovali na eh, iniciatívy smerujúce k zvýšeniu miery zamestnanosti. Zamestnanosť je najdôležitejšia momentálne v tejto spoločnosti. Pokiaľ my nebudeme eh, klásť do centra našej pozornosti vytváranie nových pracovných miest, tak ideme do rizika, že všetky ďalšie ekonomické postupy povedú k vyššej miere nezamestnanosti. Okrem toho je potrebné zohľadniť kľúčovú úlohu, ktorú majú naši sociálni partnery na e, tomto trhu práce. Musíme ich viacej involvovať do opatrení, pretože politika zamestnanosti môže mať úspech len vtedy, pokiaľ sa títo sociálni partnery veľmi aktívne angažujú. A to tak pri rozvíjaní tejto politiky, ako aj pri jej realizácii. A toto je mimoriadne dôležitý faktor, a to, že právo sociálnych partnerov na kolektívne e, vyjednávanie sa musí rešpektovať. Musia byť skutočne v stave spolu rozhodovať o výške miest. E, sociálni partnery musia efektívne spolupracovať tak, aby sme dospeli lepšiu kooperáciu, lepšiu spoluprácu. Za piate, tu musíme takisto diskutovať o otázke verejných e, financí. Nesmieme zabudnúť na to, že rôzne investície môžu mať veľmi pozitívne dopady dopady na rozpočty členských štátov, um, znižovanie nezamestnanosti a znižovanie um, chudoby uh, prispieva k znižovaniu sociálnych uh, výdavkov štátu a tým sa môžu znižovať dane. Myslím si, že uh, môžeme byť veľmi úspešní, pokiaľ budeme vytvárať nové pracovné príležitosti. Myslím si, že tá práca, ktorá sa Eh, ktorá bola odvedená pri vypracovaní tohto stanoviska, bola veľmi dôležitá a je dôležitá pri ďalšej eh, diskusii. Ďakujem. Teraz dávam slovo pánovi Foxovi. Ďakujem vám, pán predseda. A gratulujem vám k tomu, že veľmi efektívnym spôsobom predsedáte tom, tejto schôdzi a ja sa veľmi ospravedlňujem za to, že som zameškal začiatok tejto schôdze. Chcel by som sa poďakovať pánovi Martinovi za jeho prácu a za vypracovanie tohto stanoviska. Aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť EÚ, musíme zabezpečiť, že budeme mať dynamickú podnikateľskú kultúru, e, také prostredie, v ktorej samostatne eh, zárobkovo činné osoby budú prekvítať, Takže mali by sme mať eh, naozaj voľný obchod, dobré podmienky, zdravé podmienky pre eh, malé podniky, ktoré budú prekvitať, pretože práve tie malé podniky vlastne vytvárajú základ ekonomiky, takže mali by sme, ich, byť schopni, mali by sme byť schopní ich zakladať rýchlejšie, a EÚ by mala byť ďaleko flexibilnejšia, pokiaľ ide o um, zákony týkajúce sa uh, pracovných síl, pretože táto rigidnosť je vlastne tým, uh, čo predstavuje veľkú prekážku, pretože je to uh, bežný zločin v EÚ, že by sme mali pre, chrániť pracovníkov. To je samozrejme chváliteľný cieľ, ale keď robíme týchto ľudí stále drahších a drahších, tým pádom vlastne pracovná sila a náklady na ňu rastú a menej a menej ľudí máme zamestnaných. Zvyšovať eh, zručnosti eh, našich zamestnancov eh, sú veľmi dôležité. To je veľmi dôležité. Musíme trvať na tom, aby študovali inžinierske technológie, inžinierske predmety a tak ďalej. Vzdelávacie programy by sme mali zlepšovať. Potrebujeme partnerstva medzi univerzitami a podnikami. Potrebujeme skutočne veľmi efektívne schémy, pokiaľ ide o samotných učňov a ich výchovu. Členské štáty takisto musia riešiť demografické zmeny. Potrebujeme naozaj, aby sme udržali dlhšie starších zamestnancov v práci pracovných, na pracovných miestach a podľa možnosti by sme mali naozaj zrušiť vek odchodu do dôchodku. To znamená, že každý by mal mať možnosť pracovať dovtedy, dokedy pracovať chce. Samozrejme, že v tejto správe sú mnohé body, v e, ktorých súhlasíme s pánom Martinom, ako je znižovanie byrokracie, podporovanie podnikateľstva a celoživotné vzdelávanie. Nechceme samozrejme E, súhlasiť s príliš mnohými ďalšími cieľmi a hlavne vtedy, keď e, sme, nebol vypracovanie hodnotenie dopadu pretože častokrát hovoríme o monitorovaní mnohých vecí a pritom tie náklady na toto monitorovanie nám nie sú známe. A chcem povedať, že sa teším na spoluprácu s pánom Martinom a s ostatnými tieňovými spravodajcami a dúfame, že e, v tomuto výboru predložíme naozaj veľmi užitočný stanovisko. Ďakujem, pán Fox. Tak by som požiadal pána Martina, aby toto uzavrel. Áno, ešte raz srdečná vďaka. Pervanš Perez, myslím si, že ste si e, zaslúžila e, priam e, kyticu za vaše stanovisko ako predsednička, inak by to bolo kompletne zastalo. Ja si myslím, že je skutočne škoda, že tento výbor pri svojej práce, Európsky parlament sa nezaoberá intenzívnejšie makroekonomickými e, problémami a ja samozrejme ale nechcem byť tým, e, e, tým ktorý bude, nechcem byť kňazom, ktorý z kázateľnice sa rozčuluje nad tými, ktorí nenašli cestu do kostola. Ja sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí so mnou spolupracovali. E, ďakujem vám, že sme mohli urobiť e, dobrý kus práce. Ja s mnohými môžem súhlasiť pozmeňacími návrhmi, len e, tu sú určité otázky, ktorými sa musíme zaoberať. Viete, máme také veľmi, veľmi ambiciozného Američana, bol jeden ambiciozný Američan, ktorý povedal, že e, v tomto storočí ešte poletíme na mesiac a skutočne to urobili. Takže je treba stavať si skutočne ambiciózne ciele, musíme sa pokúsiť e, robiť preto aj reklamu a, predovšetkých sa chcem e, zasadiť za to, aby sme presadili týchto 6% na vedu a na vzdelávanie a vedu. Nie je to až také ambiciózny, pretože že e, keď e, sedíte na zasadnutí jednotlivých um, politických e, skupín, všetci hovoria, že nepotrebujeme viac byrokracie, ale týchto 6% to je niečo, čo skutočne potrebujeme. Ešte raz vám ďakujem všetkým tým, ktorí takto neskoro zostali a pekné sviatky všetkým Rakúšanom a Nemcom, ktorí už odcestovali. Ďakujem veľmi pekne ešte niekoľko dátumov, ktoré by som vám prečítala prečítať 8. jún, to je veľmi blízko, to je lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Zvážime potom 21. júna tieto e, návrhy. 22. sa má hlasovať a potom gestorský e, výbor sa tým bude zaoberať 14. júla a e, koncom septembra by sme o tom mali hlasovať na plenárke. Nemáme nejaké ďalšie body nášho programu. Pokiaľ ide o zasadnutie, e, budeme mať nasledujúce zasadnutie v Štrasburgu 21. júna popoludní a v útorok 22. júna od 9. hodine až do večera. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám príjemný večer.